So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung. Milé kolegyne, milí kolegovia, vítam vás na výbore Envy. Pondelok po obede, začína nám nový týždeň. Takže vás tu srdečne vítam. Bod 1 programu, tým je prijatie samotného programu. Zajtra ráno plénum nebude, takže sa môže náš výbor znova stretnúť. Preto máme troška menej bodov na, programu, na, na programe na dnes. Bolo niečo presunuté na zajtra do poludnia. Nemá nikto žiadne námietky, tak potom sme prijali program v tomto znení. Oznámenia predsedu. Koreper 19. januára rozhodol o tom, ako EÚ a členské štáty do 31.1. majú znižiť emisie CO2, respektíve ako majú tieto emisie, to zniženie emisí nahlásiť u OSN. 20-30 to je tá redukcia s dvomi hviezdičkami. Pri 20% je tá hviezdička v tom zmysle, že nie všetky členské štáty EÚ sú členmi prílohy 1. A pri tej 30 je ďalšia hviezdička a tu dobre poznáme, že táto číslo bude záväzné až keď bude prijatá medzinárodná dohoda s podobnými záväzkami ostatných partnerov, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. V tejto súvislosti sme si vypočuli a prečítali. Žajvo de Boer povedal, že 31.1. nie je záverečný dátum, ale že to je taký predbežný dátum. Ja som sa čudoval už v Kodani, že tak krátko po... že bol um, určený dátum tak uh, skoro po Vianociach, po začiatku Nového roka, ale všetci to prijali a teda tento dátum by mal aj platiť, ale už to neplatí, evidentne. A dá sa očakávať, že mnohí predložia svoje číselné údaje sekretariátu pre klimatické zmeny až neskôr po tomto dátume. Dúfam, že nie oveľa neskôr. V tejto súvislosti by som sa chcela venovať niečomu, čo bolo naozaj eh, veľmi palčivé minulý týždeň. Ide tam o topenie ľadovcov v Himalajach, údaje IPCC. Toto je naozaj veľmi trápny lapsus, k akému nemalo dôjsť, nemal by sa opakovať. Skrátka je nepriateľné, aby z nejakého rokovania, aby z nejakej správy o rokovaní Gremium celosvetovo známe, prišlo s takouto konštatáciou, ktorá nie je pravdivá. Potom to bolo zranené ešte aj v interviu. No a toto samozrejme budí pochybnosti o vedeckom podložení existencie klimatických zmien. IPCC sa ospravedlnilo, vysvetľovalo, ako sa k tomu, ako k tomu vôbec došlo, ale uh, to nemení nič na tom, že klimatické zmeny sa dejú a že ich spôsobuje ľudská činnosť. A skrátka nemôže byť e, v nejakej správe uvedené čosi tohto druhu. Keďže to neplatí. Ruský vedec menoval rok 2350 a z toho vznikol rok 2035. Ale to, sa, to by sa nemalo stávať. Koreper 19. januára tiež prepašte, nie je to Koreper, ale je to komisia. Komisia 19. januára zverejnila oznámenie o možnostiach konceptu biodiverzity a cieľom biodiverzity EÚ. Tomuto sa teda tiež venovala po roku 2012, tomuto cieľu. Je to téma, ktorou sa budeme zaoberať. To oznámenie komisie k dispozícii o biodiverzite a výbor sa v náležitom čase bude zaoberať touto problematikou. A vyšleme aj delegáciu na 10. COP, ktorá bude v oktobri v Nagui. To je v Japonsku, tuším. To je, myslím, všetko z mojej strany. Tým sa dostávame k schváleniu zápisníc z 23. novembra 2009 a z 30. novembra 2009. Teda to bolo 30. novembra až 2. decembra 2009. Tá druhá zápisnica, ak nikto nemá žiadne poznámky, pripomienky, ak ich neviali do konca tejto schôdze, tak považujeme zápisnice za schválené. Výborne, rozmo ideme k bodu číslo 4 nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry. Máme tu spravodajkyňu. Je ňou pani Liotard. Je tu. Tu som, pán predseda. Tuším sa, furt, v kuse posúvate doľava. Áno, čím viac vľavo, tým lepšie, nie? Hovorí pani Liotard. Áno, ďakujem pekne za slovo. Máme tu kratučku správu. Malo to byť len 1500 znakov a som sa snažila dodržať tento limit. Je tu produkcia potravín, rastúca spomínaná, e, to samozrejme vplýva na, akvatu, na akvakultúru a preto ja v môjom stanovisku navrhujem, aby bol daný princíp trvalej udržateľnosti. Samozrejme, že aj sociálne aspekty sú dôležité. Samozrejme, že ľudia nemôžu byť obmedzovaní, pokiaľ ide o ich základné potreby, teda bývanie, stráva, voda. Vieme, že v Indii je množstvo oblastí, kde ľudia opúšťajú polnohospodárske oblasti alebo niekdejšie polnohospodárske oblasti, celé sa to zaplavuje, budú sa tam kanály. A toto samozrejme spôsobuje sociálne problémy a má to dopady aj na biodiverzitu. Dochádza k znižovaniu množstva polnospodárskej, odnej pôdy. Ja som na úvod v mojom stanovisku uviedla aj dôležitosť ochrany zvierat, pretože ryby tiež pociťujú bolesť a ja som prišla s viacerými návrhmi, ako zmierniť alebo vyhnúť sa negatívnym dopadom akvakultúry. Pokiaľ ide o náš výbor, Samozrejme zohľadňujeme aj socioekonomické aspekty, e, biodiverzitu, ako aj ochranu zvierat. Musíme si uvedomiť, že tu vzniká taký určitý biopriemysel, Bolo tu už množstvo problémov v iných oblastiach, je potrebné sa z nich poučiť a teraz sa v prípade rýb musíme vyhnúť takýmto komplikáciám. Návrhy, ktoré som uviedla vo svojom stanovisku, idú presne smerom k znižovaniu negatívnych dopadov. Ide samozrejme o dobrý regulačný rámec. Ochrana zvierat musí byť jeho súčasťou politika v oblasti kultúry musí byť trvalo udržateľná. Musíme vyvinúť indikátory pre ochranu zvierat, pokiaľ ide o prepravu, pokiaľ ide e, o zabíjanie a tak ďalej. Potom systém certifikácie pre produkcie akvakultúry. E, tu okrem ochrany zvierat je potrebná aj bezpečnosť potravín, finančné, hospodárske aspekty a tak ďalej. Ďalej som poukázala na potrebu zohľadniť nové produkčné metódy v akvakultúre. Je ich naozaj mnoho. A to musí spadať pod nariadenie novel. No a ak kolegovia ešte majú nejaké dobré nápady, tak samozrejme majú možnosť predložiť eh, pozmeňovacie návrhy. Tých 1500 znakov nie je veľa, ale ja som sa pokúsila zohľadniť tam všetko to najdôležitejšie. Ďakujem pekne, pani Leotard. Krátky text s veľkým významom. Máte pravdu. Áno, čoraz viacej eh, sa v umelých podmienkach chovajú ryby aj v Európe, celosvetovo, preto je to dôležitá správa. Viacej ľudí sa prihlasilo slovo medzi prvými pán Zeber. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani správodajkyni eh, za krátku, ale veľmi obsažnú správu. Chcel by som konštatovať, eh, že je koncipovaná vlastne dosť negatívne. Hovorí len o problémoch v tomto sektore, ktorý medzi časom je eh, skutočne dosť dôležitým zdrojom zásobovania potravinami. Ale mali by sme v tejto súvislosti aj pozitívne sa vyjadriť a nehovoriť len takto negatívne a považovať to za čisto negatívnu záležitosť. Takže poprosím pani spravodajkyňu, aby do textu zakomponovala aj niekoľko pozitívnych bodov. Pre našu politickú skupinu je dôležité, e, že e, je pre konzumentov dôležitá kvalita produkcie rýb. Samozrejme, e, treba dodržiavať aj ochranu Eh, týchto eh, zvierat. Tieto dôležité body pre konzumentov to musia byť eh, vypichnuté a čo by sme my privítali a síce je možnosť dosledovať, odkiaľ pochádzajú e, ryby, podobne ako to máme v rámci sektora hovedzieho dobytka. E, jednoducho by to bola akási istota, bezpečnosť e, navyše. Toto by malo platiť samozrejme aj na importované produkty. Hlavné problémy tu totiž spočívajú najmä u produktov z nečlenských štátov. Čo sa týka akvaproduktov, tieto kultúry môžu mať pozitívne aspekty. Samozrejme je e, potrebné zreteľ, e, veľký zreteľ e, venovať životnému prostrediu, ekológii a ide o to celkovo zlepšiť situáciu. Ďakujem, Richard Zeber. Stevenson má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím vás, aby ste nebrali ehm, to, že sedím tuto na tomto mieste, že vyjadrujem tým nejakú svoju politickú ehm, príslušnosť alebo niečo také. Jednoducho som tu preto, lebo toto bolo jediné lebo to bolo voľné miesto. Takže by som chcel poďakovať spravodajkyni za túto ehm, správu. A budem, diskutovali sme aj vo výbore pre mm, rybolov o tejto téme. A myslím si, že aj v preambule spravodajkyňa uvádza, aká aký obrovský potenciál má akvakultúra. No však žiaľ za posledné roky sme dovolili našim konkurentom z mimo EÚ, aby prevzali vedúcu úlohu v tejto akvakultúre. Pred desiatimi rokmi ešte my sme boli najväčším producentom a keďže rástol eh, dopyt po zdravých rybacích produktoch, tak ten potenciál, ktorý sme mali, eh, a mali sme možnosť využiť potenciál, ktorý sme mali v Európe, lebo máme tu ideálne prostredie, ideálne pobrežné vody, máme najvyššiu, najrozvinutejšiu vedu v Európe. Napriek tomu sme dovolili krajinám ako sú Čile, Vietnam, Peru, aby nás predbehli a napokon aby zaplavili naše trhy s takými produktami, ktoré sú v takých takú kvalitu, ktoré sú ďaleko zaostávajú za kvalitou našich produktov. Takisto rybári mi hovoria, že dôvodom je, že oni vedia ešte predajú jednu rybu, musia najprv splňať podmienky rôznych 400 druhov legislatívy, nie len tie, čo spadajú pod DG Mari, ale je to aj to, čo, to, čo sa týka obchodu, to, čo sa týka medzinárodných vzťahov, tam majú e, rôzne nariadenia, ktoré sa týkajú, ktoré vyplývajú z, od samozprávy, z, z úrovne vlády. Jednoducho tieto všetky nariadenia, celá táto legislatíva im tak zťažuje život, že napokon za posledné 10 ročie sa z tohto priemyslu ktorý bol považovaný za nehygienický, nebezpečný a podobne a spôsoboval problémy ekosystému. Dnes je to naozaj priemysel, ktorý je bezpečný, hygienický, prvotriedný, ktorý zabezpečuje desiatky tisíc pracovných miest v Európe a hlavne v tých odľahlých oblastiach. Takže mali by sme tento priemysel podporovať a poskytnúť všetko pozitívne takýmto správam. Ja sa trochu obávam, že keď som videl, že my sme minulého roku doviezli do Európy 65 tón pangasiusa z Vietnamu, to je ryba, ktorá sa produkuje v masívnych, obrovských priemyselných eh, farmách eh, v, najviac v rieke Mnikov, čo je jedno z najznečistenejších riek na svete. A tie ryby sú nielen ehm, pestované v týchto vodách, ale ešte aj spracovávané v týchto vodách, pričom tieto vody sú kontaminované PCB, dioxínmi a rôznymi škodlivinami. Ja som čítala aj správu, že niektoré z týchto rýb dokonca sú E, ešte vakcinované alebo dostali injekcie osobitnými hormónmi, e, ktoré obsahujú látky z moču tehotných žien, ktoré vlastne podľa všetkého zvyšujú pro, schopnosť ryby rásť rýchlejšie do dospelej veľkosti. No už e, my dovážame 65 tisíc 65 tón a tie sa predávajú e, po všetkých supermarketoch po celej Európskej únii e, pod rôznymi názvami ako vietnamský kariba alebo panga, ryba podobne pričom tie ceny sú také nízke, že nebožu, podkopávajú ceny akýmkoľvek európskym konkurentom, ktorí produkujú akékoľvek iné ryby. V podstate boli aj protesty zo Španielska. A ja mám pocit, že komisia dostatočne nepracuje alebo nekontroluje dostatočne tieto spracovateľské farmy vo Vietname, ale dovodia týmto produktom, aby sa dostali na náš trh. Takisto sú na druhej strane aj vysokokvalitné pangasiusy, ktoré sa dovážajú do Európy z Filipín napríklad, ale určite nie z Vietnamu. Ja by som teda ale navrhol, pán predseda, že náš výbor by mohol poskytovať veľmi dobrú službu um, akvakultúrnemu priemyslu, keby sme dokázali zabezpečiť lepšiu kontrolu dovozu, ktorý pochádza z mimo z krajín mimo Európskej únie a aby sme takisto uvoľnili ten silný tlak z nadmernej byrokracie na našich e, rybárov, ktorí chcú produkovať, e, chcú produkovať produkty najvyššej kvality z akvakultúry pre naše trhy. Takže ja by som chcel žiadať požiadať kolegov e, v tomto výbore, aby sme tvrdé normy uplatňovali na všetok dovoz, ale prosím vás pekne skúsme sa dívať na to, akým spôsobom môžeme našich vlastných e, rybárov odťažiť od tejto prísnej legislatívy. Ďakujem pekne. Thank you. I prefer fresh fish. Ďakujem. Mne je najviac chutia čerstvé ryby zo Škótska, hovorí pán predseda. Takže Kryton Zenis. Thank you very much, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Akvakultúra je dôležitým sektorom a zabezpečuje stabilné zamestnanosť a, e, a takisto to musí byť ale byť predmetom legislatívy. Z normy musia platiť tak na našu vlastnú produkciu, ako aj pre dovoz. A myslím, že to, čo je vedené v správe, je dobrá práca a myslím, že to ide správnym smerom. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka ľudskej e, bezpečnosti, pretože niekedy e, sa mi zdá, že v tom oznámení e, sa nedostatočne venuje otázke antibiotíku na vodávaných rybám. Takisto v oznámení Európskej komisie sa považujú nariadenia za administratívnu záťaž a my by sme mali túto otázku riešiť, aby sme mohli zabezpečiť prežitie tej, tejto, tohto priemyslu, priemyslu akvakultúry. Ehm, že komisia volá potom, aby sme mali diferencovaný prístup k všetkým k, k, k produktom akvakultúry, ale nie, nie, nie je to možné, pretože sú tu rôzne druhy podnikov, sú malé, stredné, veľké podniky, je dôležité zabezpečiť, volá sa to potom, že je potrebné zabezpečiť nové technológie, avšak z veľkých technológií neprinášame zase prospech pre, pre malé a stredné podniky, to zase majú z toho prospech len veľké, veľké firmy. Takisto obznamenie komisie žiada po určitom manuáli pre akvakultúru v niektorých z ochránených vodách a takisto aj v, súčinnosti so smernicou ochrany vôd. Naše stanovisko vlastne zdôrazňuje dôležitosť toho, že by to všetko sa nemalo diať na, e, na, na úkor e, z upustenia od ochrany biodiverzity. Ďakujem pekne teraz Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Už asi 70 rýb, ktorých, ktoré skonzumujeme, sa odchytí v ryba, vo vodách mimo Európskej únie. A to je naozaj obrovské číslo, ktoré vlastne vyjadruje tú, tú, ten rozdiel medzi ponukou a dopytom z našich vlastných vôd. Čiže musíme naozaj e, túto otázku rozvíjať. Veľmi vítam to, čo povedal e, Stuart Stevenson, pretože naozaj poskytol určité detálne, má aj detálne vedomosti o situácii v tejto vlasti v Škótsku. Nuž ja napríklad si veľmi dobre uvedomujem, sú, o tom, aké sú rôzne, e, rôzne otázky, ktoré súvisia s akvakultúrou, najmä mimo, e, z prostredia mimo Európy, rôzne choroby, ktoré tieto ryby majú a podobne e, takisto nadmerné používanie antibiotík, takisto kontaminácia, takisto veľký podiel exkrementov v vodách, kde sa pestujú ryby a podobne. S Samozrejme, že e, čo sa týka e, e, divožijúcich, voľne žijúcich rýb, napríklad lososov a podobne, to, tam sú iné podmienky. Čiže Hovorí sa v oznámení, že my v Európskej únii máme akvakultúru, ktorá je zdravá, bezpečná a ja, to je všetko v poriadku. E, ja čítam aj dobré správy, aj zlé správy. Dúfam, že komisia toto všetko vezme do úvahy, pretože ja by som chcel vidieť určité porovnanie e, z toho, akým spôsobom my naozaj sme schopní reagovať e, na problémy a, a a kde sme boli, kam smerujeme, ako sa staráme o, tieto, o, o, o tento druh priemyslu a takisto akým spôsobom kontrolujeme ostatné krajiny. Takisto ešte sú tu niektoré veci, ktoré uviedol Stuart Stevenson. Ešte by som to chcel zdôrazniť, napríklad e, žiadosť o to, aby aj tretie krajiny splňali také kritériá, ktoré sú uvedené aj v legislatíve EÚ, tak si myslím, že to by malo platiť e, aj pre všetky ryby, ktoré sú e, pestované v rámci akvakultúry a týka sa to nielen spracovania, ale aj samotnej kvality produkcie a takisto, aby nebolo žiadne riziko z hľadiska kontaminácie rybami, ktoré obsahujú rôzne škodliviny, ťažké kovy a podobne. Čiže aj z zdravotného rizika. Potom je tu ďalšia otázka. Dozvedel som sa, že napríklad 1 kg modrého tuniaku potrebujete vyloviť 20 kg rýb Ehm, to je asi extrém, niekde som počul o pomere 4 ku 1, ehm, potom som dokonca počul aj prípad, e, že je pomer 1 k 1. už e, ja by som naozaj chcel nejaké objektívne čísla alebo objektívne údaje z komisie, aby nám presne povedali, aká je situácia a ako sa to dá zlepšiť. Čiže chceme znížiť, e, alebo, ak, sa, ak nie celkom eliminovať vlastne ten odpad, E, čo sa vracia späť do mora. To znamená, že ešte určite máme možnosť e, chytať ryby s tým, že by sme nemuseli ohrozovať alebo ohrozovať iné ryby. Čiže um, sú, potrebujeme vedieť o tom, akým spôsobom máme postupovať, aby sme teda nekontaminovali um, prostredie ale takisto, aby sme nekontaminovali aj samotný trh. Teda to znamená, že tam, kde nakupujú produkty naši spotrebitelia. Čiže ďakujem za túto správu a myslím si, že aj tá diskusia, ktorá tu prebieha, skúsme, aby tá diskusia bola čo najobjektívnejšia a skúsme sa pokúsiť dosiahnuť splnenie toho cieľa, o ktorom hovoril Stuart Stevenson, že mať takú akvakultúru, ktorá bude zdravá, bezpečná a priateľská. priateľská zbiera tam takže tento dô, priemysel, e, myslím si, že tá Jurminová správa, tento, prečo tento priemysel je rastúci. Mňa mám len poznámku k časti A, kde je zoznam e, vecí, ktoré potenciálne môžu spôsobovať problémy, alebo látky, ktoré spôsobujú problémy. Je tam aj e, CO2, ale okrem rôznych dôležitých eh, chemických látok. Sú tam chemické látky, ktoré, ako sú napríklad PCB, takisto sa aj napríklad estrogény eh, sa dostávajú cez eh, vody do ľudského tela. A toto sú vedľajšie produkty akvakultúry. Napríklad v Británii sa veľmi venujeme otázke z e, e, rýb, ktoré sú hemafroditmi, ktoré majú napokon aj ich hormóny, keď sa dostanú do e, ľudskej výživy, aký môžu mať vplyv na reprodukčné zdravie človeka. Takže ja si myslím, že aj tieto veci by mali byť riešené aj pre budúcnosť a hm, bude potrebné zabezpečiť aj to aj informovanie verejnosti, aby tento, pretože tento priemysel je veľmi dôležitý. Thank you, Esther de Lange. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Nadat uh, Paul McCartney... Ďakujem, pán predseda. Paul McCartney um, svojho času tiež sa uh, vyjadril uh, ale k mesu, aby sme teda viac nejedli meso, ale keď teraz si povieme, že nebudeme jesť ani ryby, čo bude naša alternatíva. Mnohí sa rozhodli e, sami za seba, tak ako sa rozhodli. Na akvakultúre vlastne nie je nič zlé. Správa upozorňuje na negatívne dopady. Áno, chápem, že e, bolo komplikované ju vypracovať, keď e, bol vopred daný takýto malý počet znakov. Každopádne sa konštatuje, že akvakultúra ako taká nie je zlá, len je potrebné dodržať životné teda podmienky pre dobre životné prostredie, musí to byť niečo ekologické. Voľný e, rybolov to je tiež e, argument e, sú tu dva návrhy, pretože ste povedali, že môžeme predkladať pozmeňovacie návrhy a ja mám dva pozmeňovacie návrhy Najsú sú podnetu k Augustinsona komisie. By som sa chcela pýtať, či Mm, pozná výrobné podmienky v azijských krajinách, napríklad e, Vietnam a tento pangaz, táto ryba pangázius. E, tam sú predsa vo vodách aj e, rôzne ťažké kovy, iné látky a tým pádom sa tieto látky dostávajú aj do ryba. To môže byť nebezpečné pre zdravie, takže komisia by si mala o tom urobiť svoj obraz, najmä ak teda to môže byť e, nebezpečné pre zdravie. Takže by sme mali zopakovať tento apel smerom na komisiu. A potom druhá záležitosť. Problémy, ktoré existujú na celom svete, vyplývajú z rozdielov v legislatíve. Existujú podniky, ktoré si povedia v Európe, že svoju e, výrobu presunú povedzme do e, Chile, pretože jednoducho tie náklady sú podstatne nižšie. Keď sa takéto niečo zistí, treba sa obrátiť na Európsku komisiu a povedať si moment, to sú produkty, ktoré nezodpovedajú európskym požiadavkám, čiže nezodpovedajú rovnakým požiadavkám, e, pod ktoré spadajú produkty z európskej akvakultúry. Nemôžu nemôže byť pripustené na európsky trh. Musíme byť v tomto úprimní. Jednoducho to nesmieme pripustiť a komisia e, to pripustiť tiež nesmie. E, problémy nevyriešime, ak toto nevyriešime. Takže takéto dve veci a možno by sme to mohli ako pozmeňovací návrh predložiť. Ďakujem. Anna Rostbach. Už bolo tu veľmi veľa dobrých otázok e, položených tejto téme. No, že by som takisto chcela poďakovať eh, Strujenovi za eh, jeho poznámky, takisto aj mm, Nik, eh, aj ostatní, myslím si, že všetci položili tie správne otázky. Ja mám takisto jednu otázku. Viete, že či existujú nejaké informácie o tom, že koľko priestoru vlastne každý druh ryby potrebuje pre svoj život, či sú takéto informácie k dispozícii, pretože vieme, že ryby podliehajú stresu, to vedie k produkcii stresových hormónov a potom mm, s tými, bojuje sa proti týmito stresovými hormónmi, rôznymi liekmi a antibiotikmi a všetkým možným, čo napokon skončí v našom tele, pretože my to skonzumujeme. Čiže máme takéto informácie o týchto rybách. Existujú nejaké správy o tom, akým spôsobom, e, koľko priestoru ryba potrebuje, aby nebola vystresovaná? Uh, Theodoros Kulakakis. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda niekoľko poznámok. Najskôr k tomu, že táto správa vzbudzuje dojem, že akvakultúra je buď to je naozaj dobrá, že by sme si mali vážiť akvakultúru. Ja si myslím, že je tu jeden princíp, ktorý v tej správe nie je zakomponovaný. Ide o to, že akvakultúra nám v zásade umožňuje chrániť časti nášho životného prostredia, teda také, kde dochádza k lovu alebo k nadmernému lovu. To neplatí len v Európe, ale celosvetovo. Všetci dobre vieme, čo znamená nadmorný výlov, že toto riziko je všade prítomné, je naozaj reálne, takže to by podľa mňa malo byť tej správe zakomponované. Nemali by sme len uvádzať, že toto je jedno z odvetví priemyslu. Nie je to také odvetvie, ktoré má pozitívny environmentálny dopad, ak sa náležite, uplatňuje náležite riadi. To je prvá vec. Po druhé, súhlasím s kolegami, ktorí hovorili o nekalej hospodárskej súťaži, o nerovnakých podmienkach na trhu, pokiaľ ide napríklad o environmentálne požiadavky a o požiadavky kladené na verejné zdravie. Toto by som rád zdôraznil. Plne súhlasím, že by sa to takto malo vodať komisii. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Merci, monsieur le... Ďakujem pekne, pán predseda. k otázke akvakultúry. Myslím, že tú tému veľmi dobre poznáme. Ide o trvalo udržateľný rozvoj a potrebujeme globálny, komplexný prístup. Akvakultúra a jej rozvoj sú teraz momentálne ovplyvňované tým, že mnohé druhy rýb sa vytrácajú. Máme tu zároveň dopyt a preto je potreba, aby akvakultúra riadne fungovala, aby sme dokázali túto nerovnováhu vyvážiť. Samozrejme, že plány sú dobrá vec, ale ako to potom realizovať? Samozrejme, že väčšie ryby požierajú menšie ryby a to má samozrejme svoje dopady a preto je potrebné toto celé globálne riešiť. Preto chcem sa poďakovať autorke stanoviska za tie rôzne kroky, ktoré zakomponovala do správy. Myslím si, že keď hovoríme o nejakých problémoch životného prostredia, keď hovoríme o zdrojoch na jeho riešenie, tak skrátka je potrebné nepríjmať riešenia, ktoré potom spôsobí problémy v inej oblasti. Takže treba byť naozaj mimoriadne, mimoriadne obozretný. je potrebné položiť si otázku, ako vytvoriť eh, udržateľnú akvakultúru, vychádzajúc zo súčasného stavu, zo súčasných stavov rýb. Ale robiť to teda tak, aby potom nevznikali problémy v iných oblastiach. Nemám teraz e, nejakú konkrétnu otázku ani nejaké konkrétne odporúčanie, ide mi o ten celkový postup. Ja si myslím, že v prípade chovúry, v prípade akvakultúry ide o veľmi všeobecný problém, ktorý budeme stretávať opakovane budeme sa s tým stavať opakovane, pokiaľ bude pretrvávať znižovanie globálnych zdrojov, zdrojov na stravovanie obyvateľstva, vyživu obyvateľstva. Takže je potrebné rozhodnúť sa správne, tak, že si uvedomíme konsekvencie nášho konania a že sa postaráme o to, aby nedošlo k zhoršeniu situácie v iných oblastiach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bol som prednedávnom na konferencii u nás doma, išlo o konferenciu o akvakultúre a tam som sa dozvedel, že väčšina chovných zariadení bola zatvorená, pretože skrátka Ehm, neboli profesionáli, boli tam infekcie, rôzne choroby a často toto končilo neúspechom. Takže toto je naozaj mimoriadne zodpovedná úloha. Mnohí sa snažili na tom rýchlo zarobiť a nevyznali sa v tom dostatočne, neinformovali sa dostatočne a milióny mm, rýb vyšli na zmar bez nejakého pozitívneho efektu. Toto je naozaj veda, je potrebné to vedieť Možno v krajine, ktorá je prímorská, je to možno trochu iné, ale mnohí sa snažia centrálne robiť akvakultúru v nejakých jazerách, rybníkoch. No a keď to niekto riadne nenaštuduje, tak e, potom to často neskončí úspechom. Bolo tu niekoľko otázok na komisiu. Po prvé, štandardy kvality v EÚ. Po druhé, kontroly importu. To sú snáď tie dve najdôležitejšie otázky, ktoré tu zazneli. Pán Weissengerber by nás teraz zo strany komisie mohol poinformovať. Nech sa vám páči. Ja, bitte. Merci, monsieur le président. Je souhaiterais tout d'abord rappeler qu'effectivement... Ďakujem, pán predseda. Prôžem pripomenúť kontext tejto iniciatívy. Už sme tu hovorili o mnohých veciach, už sa to teda hovorilo o mnohých veciach a zodpovedá to v podstate aj tomu, čo e, sme diskutovali na úrovni komisie. Mm, bolo konštatované, že akvakultúra je priemyselné odvetvie, ktoré sa e, rýchlo rozvíja a je potrebné e, reagovať. Chcel by som zdôrazniť, že keď hovoríme o akvakultúre, Ide o, o všetky organizmy, či už o rastliny, či o živočíchy v Európe, tak e, ryby, ako aj rôzne e, mekyše, lasturníky a podobne. Komisia vychádzala z jedného konštatovania a síce, že sa vychádza z určitej stratégie udržateľného rozvoja, ako napríklad stratégia z roku 2002 a e, vychádza sa predovšetkým z ekologickej udržateľnosti. A pritom e, je potrebné zdôrazniť rešpektovanie sanitárnych noriem, tak v zmysle ochrany spotrebiteľov, ako aj v zmysle ochrany živočíchov. V ostatných rokoch e, však bolo zistené, že celková výroba v Európe sa vlastne nezmenila. To znamená, že celková výroba v Európe dosahuje 1,2 či 1,3 tón. Tento objem výrobný je konštantný. Dôsledkom je to, že od roku 2007 sme zahájili rozsiahly postup konzultácií za účelom zistiť, prečo došlo k takejto stagnácii. Zistili sme, e, že konsenzuálne e, bolo zistené, že pravdepodobne Európa aplikuje e, najprísnejšie predpisy, a to tak na ochranu spotrebiteľov, ako aj na ochranu zvierat. Od roku 2002 mm, existuje nariadenie upravujúce kontrolu exotických živočichov v akvakultúre a toto prispieva zároveň k dosiahnutiu udržateľnosti v tejto oblasti. Chcel by som povedať e, nasledovné. V žiadnom prípade e, by sme si neželali, aby akvakultúra v Európe bola ekologicky neudržateľná. Existuje tu veľká ekologická výzva, ktorú spomínal pán Stevenson. E, počet legislatívnych predpisov tak na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni a mm, dostatok týchto predpisov v iných krajinách vedie k situácii, s ktorou máme teraz dočinenia. To znamená, že dovážané výrobky nepodliehajú takej prísnej ochrane a tak, taká prísna nie je ani ochrana spotrebiteľov, ani ochrana zvierat. Takže výroba e, mimo Európy nepodlieha ani rovnakým ekologickým predpisom. Nachádzame sa teda vo veľmi komplikovanej ekologickej situácii. Pokiaľ ide o rovnováhu v záväzkoch e, čo do bezpečnosti potravín, to je otázka úplne iná. Tu by sme mali postupovať globálne a zaistiť aj teda nielen ekologickú ochranu, ale aj e, bezpečnosť potravín. Neviem, či chcete, aby som e, do problematiky zachádzal hlbšie, do problematiky bezpečnosti potravín. Máme tu e, predpisy Novel Food, ale zatiaľ môžem končiť touto konštatáciou, pán predseda. Ďakujem. Obdržali ste otázky, možno teda kolegovia sa ešte raz opýtajú. Chris Davis, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne komisii za toto objasnenie, ale v dokumentoch komisie sa uvádza, že pokiaľ ide o zdravie zvierat a ochranu spotrebiteľov, komisia zabezpečí, aby tretie krajiny splňali požiadavky aspoň rovnocenné s tými, ktoré predpisuje legislatíva EÚ. A vy ste práve povedali, že to neurobiť, už to neviete urobiť. Takže vysvetlite mi to, prosím. A ešte by ste sa mohli venovať tomu, čo hovorila pani spravodajkyňa. Ide o tú certifikáciu, osvedčenia, aké, tém, aké programy už existujú. Zrejme existujú už nejaké programy certifikácie, takže čo môžeme urobiť v tejto súvislosti, aby sme poukázali na rozdiely medzi našimi štandardami a štandardmi tretich krajín, pokiaľ ide o našich spotrebiteľov a ich informovanosť. Eh, Áno, moja otázka eh, je eh, podobná rozlišujete na jednej strane medzi zdravím ľudu a na druhej strane medzi ochranou prírody, ochranou zvierat a tak ďalej. Áno, aj ja poznám pravidlá. Viem, že je jednoduchšie e, vyvážať e, produkty e, z Európy, keď ide o ohrozenie zdravia obyvateľstva, než ak ide o iné ohrozenia. Ak teraz sa sústredíme na, tú verej, na verejné zdravie, máte nejaký nástroj, e, ktorý vám umožní zabrániť vstupu takýchto produktov? Komisia nám stále opakuje, že produkty samozrejme, ktoré sú dovážané, musia splňať rovnaké podmienky. Avšak otázka znie, ako to chcete kontrolovať. Ako môžete skontrolovať, či ide o bioprodukty z Číny, Eh, dostanete nejaký fax z Číny, kde vás ubezpečia o tom, že ich produkty sú 100% bioprodukty, alebo vy cestujete do Číny a presvedčíte sa o tom na mieste. A moja druhá otázka, ktorú som mimochodom predložila aj písomne, samozrejme môžem počkať aj 4 týždne, kým to bude preložené a kým dostanem odpoveď, ale bolo by dobre, keby ste mi aj hneď odpovedali, ste pripravení začať s výskumom, ako to vyzerá s okolnostiami výroby, ako to vyzerá s rybami pangázius z Vietnamu, čo sa týka obsahu PCB, ťažkých kovov a tak ďalej. Veď to predsa má dopad na zdravie európskych spotrebiteľov žiadosťou. Takže ešte e, raz ak teda toto dokážeme, ak teda toto vieme e, preukázať, tak predsa by sme ich nemali pripustiť. Ďakujem. Takže komisia ešte raz e, zodpovie nám tieto dve otázky. Ďakujem, pán predseda. Najprv k tej poslednej otázke. Vzhľadom na to, že som z DG Mare, nemôžem sa vyjadriť eh, k činnostiam spadajúcim pod DG Sanko. Pokiaľ viem, bolo navrhnuté, že budú prebiehať inšpekcie, neviem však v akom časovom intervale, ale to vám môžem ešte zistiť. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov a zdravia zvierat, tieto zákonné predpisy nám dnes umožňujú obmedziť e, vzájomnú výmenu. E, pokiaľ ide o zdravie, ide najmä o novú smernicu o zdravie upravujúcu e, mekyše a Lastúrnik. Je tam celý e, rad ustanovení, e, kde e, sa pojednávajú o jednotlivých ochoreniach a, a kde sa stanovujú pravidla certifikácie. Tento systém je už v platnosti, avšak platí len na určité druhy ochorenia, ktoré už sú momentálne na zozname a ktoré môžu mať ekologický dopad. Takže toto je už zavedené. A čo sa týka jednotlivých druhov v Európe. Musíme konštatovať, že tam nie sú e, spomenuté všetky nemoci a ide len o predpisy, ktoré sú tiež v OIE e, už e, zahrnuté, ktoré už existujú. Takže existujú tieto predpisy upravujúce ochranu zdravia zvierat. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov, je úplne jasné, že dnešný systém sa stanovuje na základe vzoriek, dovážaných e, vzoriek a na e, základe validácie v tretich krajinách. Neviem však, ako pracujú samotní inšpektori, či teda vycestujú do toho Vietnamu alebo nie, ale môžem sa na to opýtať. vám sa však, že je potrebné rozlišovať e, to, čo je eh, uskutočňované dobrovoľne, čo teda jednotlivé subjekty robia dobrovoľne. To je najmä otázka bioakvakultúry. A tu máme systém, ktorý je založený na celom rade dobrovoľne dodržiavaných štandardov a jednotlivým podnikateľom, dovozcom a výrobcom je tak umožnené e, preukázať, že e, ten, ktorý systém je aj skutočne dodržiavaný. Pokiaľ ide o certifikáciu samotnú, ešte som o tom nehovoril, ale na úrovni FAO prebiehajú práce, ktoré by mali viesť k stanoveniu podmienok pre udržateľnú akvakultúru. V polovici februára bude prebiehať technické zasadnutie FAO a tam sa určite bude hovoriť o minimálnych kritériách, ktoré e, je e, možné celkovo globálne prijať. Určite si viete predstaviť, že to budú veľmi rôzne predstavy. Komisia chce presadiť svoje podmienky a dúfam, že som týmto zodpovedal na všetky otázky, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Weissengerber. Chce slovo ešte raz pani spravodajkyňa? Áno? Áno. Teším sa eh, z tejto obsiahlej diskusie a s príspevkou e, kolegyň a kolegov. Srdečná vďaka. Keď zvážime, že sme e, ešte len nedávno mali diskusiu, či vôbec potrebujeme takéto stanovisko. Myslím si, že to bola veľmi dobrá myšlienka, že sme to takto urobili a veľmi sa teším. Pozorne som počúvala a teším sa, že som sa dobrovoľne e, podujala k e, spísaniu tejto správy. Spomínala sa tu tá negativita v správe, ale Áno, teda viem, že existuje veľa pozitívnych aspektov, ktoré s touto problematikou súvisia, ale ja som mala skoncipovať e, veľmi krátky e, text. Všetky pozitívne veci určite prídu aj e, z výboru pre rybolov. Ja som tu chcela osvetliť len problémy, ktoré v tomto smere existujú. Napríklad, keď hovoríme o nadmernom rybolove a podobne, Samozrejme je jasné, že e, je treba venovať sa mm, všetkým aspektom e, eko e, značka ako label. To je veľmi dobrá myšlienka, takýto pozmeňovací návrh by som rada podporila. Mnohí kolegovia sa tu vyjadrovali k neférovej konkurenčnej súťaži s inými krajinami a to je jeden z dôvodov, prečo som e, zakomponoval do správy z bod 4 e, že je teda potrebné požadovať e, potvrdenie, aby produkt bol vôbec pripustený na náš trh. V návrhu Novel Food e, sa, myslím, tiež nachádzajú ustanovenia a e, upravujúce aspekty životného prostredia a zdravia zviera, čiže aj tam je to možné riešiť. Ale ak máte lepšie nápady, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, kľudne sa e, vyjadrite. Bola tiež položená otázka, či E, teda koľko miesta minimálne potrebujú e, ryby, podobne teda ako, ako sliepky. Ja som sa dočítala, že je to rozdielne u jednotlivých druhov ryb, ale presné čísla vám povedať neviem. Viem každopádne, že k tomuto údaje už existujú, len by som sa na to musela ešte e, pozrieť. Mnohé ochranárske organizácie takýmito údajmi disponujú. A súhlasím tiež s pani Lepáš, keď sa budeme teraz zaoberať touto tému, potom si musíme e, položiť e, zasadanú otázku, ak nájdeme problém e, na vyriešenie nadmerného rybolovu, ako E, teda či to nevytvorí ešte väčšie e, problémy, ako sa s tým vysporiadame. Každopádne dúfam, že v našom výbore sa nám podarí prispieť výrazným príspevkom a e, vyvarujeme sa všetkých negatívnych aspektov. Ďakujem pekne aj za to, že boli podporené mnohé myšlienky a ja mnohé myšlienky tiež podporím. Ďakujem je tu teda nadšenie, e, s akou odozvou sa stretla táto téma. Vidíme, že mnohí kolegovia sa zaoberajú touto témou. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 2. februára, hlasovanie vo výbore 23. februára. Prejdime k um, bodom 5 a 6 a síce farmakovigilancia liečiv. Je to súčasť farmaceutického balíčka, prvé čítanie. E, Spravodajkyňou je pani Linda McKevin, ktorej týmto dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Najskôr vám pripomeniem, že sme o tom hovorili už v novembri a že sme sa dohodli, že tie dve témy zhrnieme pod názov farmakovigilancia. Ide o monitorovanie liečiv po tom, čo boli povolené. Viete, že desiatky tisíc ľudí sú chorí alebo dokonca zomierajú na vedľajšie účinky liekov, takže si uvedomujeme, že je to dôležitý aspekt verejného zdravia. Sú tu klinické testy, sú tu určité pravidla pre tieto klinické testy, ale často eh, takéto negatívne eh, následky nastávajú po dlhšom užívaní alebo v kombinácii s inými liekmi. Might v 60. rokoch a Viox, ešte si spomínate na tieto aféry, na tieto negatívne účinky liečiv. Podľa súčasnej legislatívy EÚ je možné povolovať liečiva dvomi spôsobmi. Prvá možnosť je decentralizovaný prístup na základe vzájomného uznávania krajinami. Jedna krajina samozrejme musí koordinovať inputy ostatných členských štátov a druhá možnosť je systém ehm, centrálneho postupu. E, to sa robí prostredníctvom žiadosti agentúre EMEA. Teraz je tu povinnosť e, pre nové produkty, aby išli cestou centrálneho postupu. Sú to rieky napríklad e, proti HIV, proti neurodegeneratívnym chorobám a tak ďalej. Pravidlá tohto decentralizovaného postupu sú uvedené v dokumente, o ktorom tu hovoríme. Centralizovaný postup, jeho pravidlá, pravidlá MA, tie sa stanovujú v nariadení. To prvé je smernica, druhé je nariadenie. Komisia navrhuje aktualizovať pravidlá pre e, smernicu, ako aj pre nariadenie, pričom tie ciele farmakovigilancie sú rovnaké pre oba tieto aktualizačné procesy, takže ja sa budem venovať obom týmto legislatívnym aktom nariadeniu aj smerníci. Podstatou eh, dobrého systému farmakovigilancie je riadne nahlasovanie nežedúcich účinkov, pretože keď eh, vieme, že je tu nejaký problém, tak eh, potom môžeme to riziko konkrétneho liečiva zhodnotiť, môžeme zmeniť to, ako sa predpisuje, môžeme zmeniť dávkovanie alebo v prípade vážnych negatívnych účinkov, tak môžeme stiahnuť celkovo tento, toto liečivo z trhu. Takže je dôležité vedieť o tom, že sú tu takéto nežiaduce účinky. Verejné orgány samozrejme musia E, dostáva tieto signály e, od verejnosti, od lekárov, od samotných e, zdravot, farmako, farmaceutických firiem. Čiže dôležité je stanoviť to, ako, ako vytvoriť ten systém, ktorý bude rýchlo nahlasovať a riešiť takéto nežiaduce účinky v záujme verejného zdravia. Ten decentralizovaný systém funguje už niekoľko rokov, členské štáty spolupracujú už roky, ale komisia si všimla, že sa dá ešte zlepšiť táto spolupráca, pokiaľ ide o nežaduce účinky a pokiaľ ide o legislatívu v tejto oblasti. Čím e, väčší pool, čím e, väčšiu databázu negatívnych účinkov máme, tak tým lepšie ten systém bude fungovať. Takže naozaj takáto databáza je mimoriadne dôležitá, aby tam išli údaje zo všetkých členských štátov do jednotného systému. Európska komisia takýto systém, takúto databanku fungovala. Nazýva sa Eudra Vigilance a zbiera informácie o nežerúcich účinkoch od verejných orgánov, ako aj od spoločností v členských štátoch. Pokiaľ ide o špecifika tejto legislatívy, dovolte mi zdôrazniť niekoľko kľúčových bodov, ktorých podporujem snahy komisie, eh, navrhované zmeny do strany komisie. Poprvé, otázka štruktúr, tých štruktúr výborov pre systém farmakovigilancie. Máme momentálne výbor pre farmakovigilanciu, ale je relatívne slabý. Komisia ho chce posilniť a navrhuje vytvorenie nového vedeckého výboru v rámci EMEI. Komisia navrhuje, aby to bol vedecký výbor, nemusia tam byť e, nevyhnutne zastúpené všetky členské štáty rovnomerne. Rada samozrejme je čiastočne proti členské štáty. Ja som si vypočula ich argumenty a myslím si, že by ten výbor mal byť reprezentatívny v rámci MEI vzhľadom na tie obrovské obavy, pokiaľ ide o verejné zdravie, je zrejme, že každá jedna krajina chce byť účastná tohto vedeckého výboru. Okrem toho by tu mali byť aj nejakí právnickí zástupcovia, mm, zástupcovia pacientov, zástupcovia lekárov, Takto to bežne funguje vo ostatných výboroch MA. Keď vytvoríme túto, tento výbor, tzv. PRAC, PRAAC, tak samozrejme môžeme vplývať aj na právomoci tohto výboru. Komisia chcela, aby tento výbor len vypracúval e, správu. Táto správa by potom išla do CHMP, do toho hlavného výboru. To by sa potom uplatnilo v rámci decentralizovaného postupu. My by sme boli rádi, keby e, Prak e, samotný mohol prísť s odporúčaniami, pokiaľ ide o nežadúce účinky. Podľa mňa by bolo dobré uplatniť e, takéto kompetencie, teda PRAAC bude dávať odporúčania CHMP. Samozrejme, CHMP sa potom môže rozhodnúť podľa vlastného uvaženia, ale bolo by dobré, keby už eh, ten mm, odborný výbor, ten vedecký výbor mohol prichádzať s odporúčaniami. Eh, ďalšia otázka to je tá databáza EÚ pre nežiaduce účinky liekov. Eh, mnohé vlády vyjadrili opozíciu, voči tomu mnohé členské štáty majú vlastné databanky a nechcú, aby tieto údaje teraz išli do Európskej centrálnej databanky. Ja to dobre chápem, keby som ja bola ministerkou eh, v nejakej vláde, tak by som samozrejme chcela vedieť, čo možno najskôr, či niektoré lieky v mojej krajine majú nejaké nežiaduce účinky. Viem, že oni chcú byť čo možno najbližšie k tým údajom, ale mali by podľa mňa mm, akceptovať tú potrebu zhromažďovania tých údajov na európskej úrovni. Takže môj návrh znie, je to taký určitý kompromis medzi návrhom komisie a ideálnym prípadom. E, komisia teraz navrhuje, že keď e, nejaká spoločnosť e, zistila, že sú tu nejaké žadúce účinky, že táto by mala poskytnúť informácie Eudravigilance. Ja si myslím, že by to nemalo ísť priamo do eh, Európskej centrálnej databanky, ale že by to malo ísť cez národnú databázu. Fungovanie Vigilance eh, tiež je predmetom diskusii. Ako to vyzerá momentálne? Momentálne sa nahlasujú iba vážne nežiaduce účinky. A komisia navrhuje, aby sa tento systém zmenil a aby boli nahlasované všetky neželice účinky, vzhľadom to, či sú vážne alebo nevážne. Je tu určitá obava, že tu dôjde k nadmernému zaťaženiu tejto databázy. S MEO a s radou sa samozrejme budeme tomuto ešte ďalej venovať. Tretia oblasť, o ktorej by som chcela hovoriť, to sú informácie od pacientov. Toto je také trošku háklivé, pretože uh, Komisia navrhuje, aby pacienti priamo mali možnosť príslušným orgánom nahlásiť nie Judra Vigilance, ale aby to nahlasovali svojim, e, svojim e, národným orgánom, ak zistia nejaké nežiaduce účinky. Také to už funguje v mnohých krajinách. Aj u nás vo Veľkej Británii to tak funguje už roky už od 60. rokoch, rokov. Dánsko, Holandsko majú podobné systémy, tam to funguje posledné 10 ročie a potom aj vo Francúzsku funguje podobný systém. Ja som to preskúmala a zaslala som výsledky tohto prieskumu tenevým spravodajcom. Z toho vyplýva, že by sme mali podporiť návrh komisie, teda že budú môcť pacienti nahlasovať nežiaduce účinky, ale nemalo by to ísť iba formou internetu. Samozrejme, že tu mali byť nejaké letáčiky o telefón, s telefónnym číslom a s adresom kompetentného orgánu, pretože veľa ľudí, um, veľa ľuďom, veľa ľuďom je ešte cudzie informovanie cez internet, hlavne pokiaľ ide o nejaké účinky uh, liečiv, tabletiek pokiaľ ide o monitorované produkty, toto sú produkty, ktoré sa uvádzajú na trh s určitými podmienkami a spoločnosti musia urobiť určité štúdie v prípade týchto liekov. Počas toho obdobia, keď IG firmy vlastne intenzívne monitorujú e, produkty na, pre rôzne reakcie, tak samozrejme pacienti tieto lieky e, užívajú a vlastne je potrebné eh, vedieť, že pacienti ved- musia vedieť o tom, že sú to takéto výrobky a musia dostať k tomu aj informačný leták, akože o čo ide ja chápem, že niektorí majú pocit, e, že to môže spôsobiť určitým pacientom e, určitý poplach. Niektorí hovoria, že pacienti by mali mať o tom informácie. Viem, že niektoré farmaceutické firmy nie sú spokojné z tej myšlienky uvádzania tej tzv. čiernej skrinky, e, lebo to, že keď pacient tam vidí nejaký symbol, že tá, tento liek je intenzívne monitorovaný, tak možno, že nakoniec tu, to, ten liek neužijú. Samozrejme, že všetky lieky majú svoje vedľajšie účinky a myslím si, že žiaden liek nemá e, absolútnu bezpečnosť, lebo to, čo niekomu nespôsobí nič, to môže spôsobiť niekomu nejaký problém. Takže ja si myslím, že je potrebné podporiť komisiu v ich návrhu a informovať e, pacienta, že teda e, produkt, ktorý užívajú, je intenzívne monitorovaný. Či už sa to bude nazývať pod intenzívne monitorovaný výrobok, alebo nový produkt, alebo pretože nemusí to byť, nový produkt nie je celkom dobré slovo, lebo nemusí to byť úplne nový. Čiže ja si myslím, že spôsob, aby sme informovali pacienta o tom, že je to intenzívne monitorovaný produkt, aby sme tam dali e, opač, tro, čierny tri, trojuholník, tento už existuje vo v niektorých krajinách, je už um, e, za zavedený u odborníkov v oblasti zdravotníctva, ale ja si myslím, že by sme to mali poskytnúť aj pacientovi. Potom ďalšia otázka kontroverznosti je, sú určité základné informácie o bezpečnosti. Komisia hovorí o tom, že keď si človek prečíta ten prívalový leták, je tam veľmi veľa informácií a oni vlastne hovoria, že najdôležitejšie údaje by mali byť také ako čiernej skrinke, kde by ľudia hneď videli, že ktoré informácie sú pre nich tie najdôležitejšie najdôležitejšie. A keď som si počítala rôzne skupiny pacientov, lekárov, odborníkov, sú na to rôzne zmiešané názory. Niektorí hovoria, no to, čo je dôležité pre jedného pacienta, nemusí byť dôležité pre iného pacienta. A ako môžete potom vlastne vybrať tie kľúčové veci o, o nejakom konkrétnom výrobku alebo čo je pre koho to najdôležitejšie. Zároveň ľudia hovoria, že o jednej um, tam už je toľko informácií o tom e, lieku, pretože v podstate väčšinou sa tam vždycky všetko uvedie, kto, o všetky vedomosti o lieku sú uvedené na tom primárnom letáku a napokon e, pacient, keď si to prečíta, tak si ten liek ani nevezme, pretože sa len zlakne. Ja si myslím, že Takže Takisto aj EMEA v súčasnosti pripravuje e, už oznámili teda ešte pred jednoducami, že začnú verejné pripomienkovanie e, so pacientami v všeobecnosti, ako by mal vyzerať ten prívalový leták a čo pacienti očakávajú od týchto informácií. A budem sa tešiť na túto diskusiu aj s vami, ale verím, že keď sa pozrieme na ten príbalový leták, mali by sme sa pozrieť na tieto otázky, ako môžeme zabezpečiť to, že ten príbalový leták bol naozaj informatívny a nie len sa zoznamom všetkých informácií, ktoré k, tejto, k tomuto produktu existujú. Potom ďalšia kľúčová otázka v návrhu komisie je zabezpečenie transparentnosti a vytvorenie akéhosi národné web stránky, kde sa uvádza, že čo sa deje, tak aby ľudia mohli sledovať eh, všetky diskusie eh, z hľadiska databázy eh, tejto Vigilance databázy. A vlastne všetky tieto informácie by mali byť k dispozícii verejnosti. Napríklad v Spojených štátoch sa poskytuje viac informácií verejnosti, ako máme my v Európe, čiže ja toto návrh komisie vítam sú samozrejme informácie, ktoré súvisia s obchodným tajomstvom a podobne, že sú to utajené informácie. Takisto sú otázky, ktoré súvisia s tým, že čo je rozumné e, dať do vedomosti verejnosti, ale myslím si, že e, bolo by treba zabezpečiť verejné vypočutie k týmto otázkam. Myslím si, že tieto veci sú dôležité e, a pre, preto to aj podporujem. Niektorí kolegovia mi sa ma pýtali, akým spôsobom sa financuje práca tejto farmakovigilancie. V niektorých krajinách e, sú to orgány, ktoré financované čisto z verejných prostriedkov, pretože v podstate ide o to, že keď ste farmaceutická spoločnosť, tak e, Ehm, keby ste sa zúčastnili takejto práce, tak by to nebola nezávislosť. V mojej, pri, v mojej krajine to tak nie je. My financujeme ehm, naše takéto agentúry nielen z verejných peňazí, ale aj z prostriedkov, ktoré poskytujú súkromné spoločnosti. Ehm, keď sa o tomto hlasovalo, parlament e, sa rozdelil pri hlasovaní jedna časť poslancov si myslela, že by to malo byť všetko financované z verejných peňazí a e, druhá časť si myslela, že by to malo byť farmaceutické firmy, ktoré ktoré by mali platiť rôzne poplatky. keď sa pozriete na to, je to vlastne nesprávne rozdelenie toho financovania pretože, alebo názorov, pretože MA má svoj rozpočet. Ja som sa pozrela na to, ako sa to financuje v Európe, napríklad vo Švédsku a v Británii splatia farmaceutické firmy príplatok alebo svoj prispievajú na ten, tento orgán a našla som takýto nejaký problém s tým, že by bol problém s tým, že farmaceutické firmy takisto prispievajú tomuto orgánu, ktorý de facto ich kontroluje. Takže ja by som týmto spôsobom mohla podporiť eh, komisiu k otázke financovania. Potom sú tu niektoré viaceré veci, ktoré sú podrobné, možno o ktorých by sa diskutovalo. Neviem, ale ja by som už teraz tu ukončila svoju, svoje vystúpenie a nechala by som slovo kolegom. Ja, vielen Dank, uh, Linda McEffen, für den Bericht. Ďakujem pekne äh, za túto správu. Je to určite top téma na agende politiky, zdravotnej politiky. Máme vnútorný trh 27 krajín v tejto oblasti musí navzájom spolupracovať, aby sme sa dopracovali k eh, tejto bezpečnosti eh, liečiv. Vieme, kde sú ešte medzery. Udalosť z jedného členského štátu sa musí okamžite oznámiť druhému. Musíme eh, mať rovnaké štandardy. Máme tu niekoľko eh, kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Pani Pilar Jusos. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež pani Mek, eh, pani spravodajkyňa Ehm, naozaj vystihla eh, všetky najdôležitejšie eh, body, ktoré by mohli byť problematické, eh, keď sa pokúšame nadefinovať niečo do systému, čo sa má vzťahovať pre všetkých. Je to celkovo akceptovateľný návrh. Pani kolegyňa mm, naozaj veľmi dobre osvetlila všetky dôležité prvky. Čo sa týka článku 1 smernica tiež nariadenia, nemám nič proti návrhu pani e, kolegyne. E, ide o hodnotenie rizika e, farmakovigilancie, súhlasím tiež s tým, aby eh, zástupcovia členských krajín, zástupcovia eh, lekárskych eh, povolaní a iných zdravotníkov, ako aj pacientov, boli zastúpení vo výbore má byť e, možnosť e, naformulovať e, odporúčania. A čo sa týka výboru CHMP, má mať možnosť zamietnúť odporúčanie len ak existujú vedecké podložené argumenty súvisiace so zdravím obyvateľstva. Teraz moja otázka, ak by výbor návrhy, tieto návrhy ehm, výboru pre liečiva neakceptoval. Kto bude mať posledné slovo? Pretože práve v prípade vedeckých posudkov je možno povedať áno, nie, alebo je možné ďalej diskutovať. Takže by som rada vedela, kto bude mať v takomto prípade posledné slovo a či mm, môžu byť odôvodnenia niekým prehlásené za postačujúce alebo nie. Čo sa týka databázy s tým, čo bolo spomínané, súhlasím. Myslím si, že je potrebné zabezpečiť paralelný prístup kompetentnými orgánmi tam, kde došlo k nejakým vedľajším účinkom a tiež e, ostatnými krajinami. Čiže prístup k údajom musí byť v každom prípade paralelný. Áno, to celé je veľmi pekné, papier znesie veľa, ako vieme, ale ako to vyzerá v skutočnosti? Databáza musí byť najprv vôbec vybudovaná a toto trochu potrvá, mm, až kým teda bude možné ju využívať a kým bude možné takto paralelne ju konzultovať a oznamovať prostredníctvom nej negatívne vedľajšie účinky možno mm, by e, mal byť zakomponovaný aj e, akýsi filter. Všetky, všetci pacienti nemajú e, rovnaké informácie a aj účinky sú rôzne. Je dôležité, aby sa nestalo, že budú existovať rôzne rozporné informácie, pretože to by nič neprinieslo. Internetový portál, to, čo pani McKevin povedala, s tým môžem súhlasiť. Čo sa týka návrhu komisie ohľadne doplnenia novej informácie, aké si zhrnutie najpodstatnejších informácií, aby sa ten liek vôbec dal užívať. V roku 2002 sme už pri prepracovávaní hovorili o tejto otázke a e, príbalový leták, ako sme hovorili, by mal obsahovať najdôležitejšie informácie v dobre čitateľnej forme a tým zhrnutím myslím, že by tam sa mal písať viac o výhodách ako nevýhodách Čiže e, laboratória by e, mali ešte trochu popracovať a takto zosumarizovať informácie. Ehm, pacient si prečíta e, len súhrnanie celý príbalový leták, ale to by bolo kontraproduktívne, lebo by sa dozvedel len o negatívnych účinkoch a každý predsa e, vie, že e, treba očakávať pozitívne, ale možno očakávať aj určité negatívne reakcie a to e, je rôzne z pacienta na pacienta a treba aj postupovať a rôzne v závislosti od veku, od stupňa vzdelania pacienta. A keď sa tam uvádzajú len takéto e, všeobecné informácie, možno nebudú pre všetkých relevantné. Čiže doplniť akési zhrnutie, zhrnutie a keď to celé bude sa dať len komplik, keď to pacient bude už e, ťažko chápať, tak to bude veľký zmetok a určite do toho nevnesieme jasno. Čiže e, akási štúdia ohľadne príbalového letáku by sa mala uskutočniť. A potom, čo sa týka toho obrateného čierneho výstražného trojuholníka, síce, že e, je to prísne sledované liečivo, to myslím, že ľahko pochopiteľné, dobre zrozumiteľné, preto je to, myslím, celkom dobrá možnosť. Riesgo beneficio a la hora de organizar estas, estas instituciones, estas audiciones. Musíme si tiež pozrieť, eh, aké náklady s tým budú súvisieť a aký užitok eh, z toho bude plynúť. Je Eh, potrebné zabezpečiť aj účasť eh, zástupcov eh, z výboru pre liečiva a len negatívne, ale aj pozitívne dopady je treba zohľadniť. Môže byť, že pacient užíva určitý liek, ktorý je pre neho vhodný, ale môže mať určitú teda mm, vedle, určite vedľajší účinok a preto eh, ho nemôže užívať. Súvis, súhlasím s tým, čo povedala pani správodajkyňa. Ďakujem. Teraz má slovo Antónia Paradeva. Ďakujem, pán predseda. Pre všetkým by som chcela poďakovať pani spravodajkyni, pani McKeven za veľmi dobre vypracovanú správu. Určite, že nie je potrebné E, povedz, že náš systém e, farmakovigilancie musí byť v najvyšších e, kvalitách a norme a ja teda súhlasím s tým, čo ona navrhuje. A však si myslím, že ešte bolo by dobre doplniť túto návrh správy o niekoľko tém, osobitne čo sa týka kľúčových princípov transparentnosti, bezpečnosti a dôvery. Myslím si, že otázka dôvery je podstatná pre všetkých zúčastnených strany. Nesmieme zabúdať na to, že pacient samozrejme musí dôverovať tomuto liečivu. A samozrejme, že nie je dôvod pripomínať, že keď hovoríme o liečivách, musí aj pacient vedieť, aké sú hrozby a prínosy daného lieku. A z hľadiska správania sa Nemali by sme teda demotivovať pacientov, aby prestali e, prerušili liečbu alebo nechceli užívať nejaký liek. To znamená, že aj e, profesionáli musia mať e, dôvodný vzťah s pacientom a takisto aj orgány a priemysel musí zase dôverovať tejto legislatíve, ktorú pripravujeme. Ja som pripravila svoje návrhy v troch skupinách. Prvá skupina sa týka ehm, výboru pre posudzovanie rizik. Myslím si, že ten návrh ide správnym smerom, aj keď trochu pochybujem, že či 27 zástupcov všetkých členských štátov plus e, tro, traja ďalší vedci a zástupcovia pacientov, čiže to bude skupina 30, či to bude celkom efektívne a či sa im podarí dosiahnuť nejaký konsenzus v otázkach Nuž, v prípade neustále hej, hej, ne, nedohody medzi dvoma existujúcimi výbormi, kto bude zodpovedný za prijatie konečného rozhodnutia a kto bude zodpovedný za to, že a, kto, a, akým spôsobom sa zabezpečí verejna, poznanie verejnej mienky, alebo či bude mať nejaký zmierovací výbor pre všetky tieto rôzne názory. Takisto mm, je potrebné zabezpečiť um, transparentnosť a takisto um, eh, vysokého vysokú mieru dôvery a utajenosti, keď sa pozriete na model ES a takisto verejné vypočutie sa sústreďovalo na tieto otázky, tak myslím si, že sa to bez toho nedá. Myslím si, že člen CHSP a člen výboru Prák, tí sa musia všetci spojiť a e, spolu zorganizovať verejné vypočutie. Myslím si, že je to lepšie potom pre nich, aby spolupracovali tieto dva výbory. A čo sa týka tej druhej skupiny, to znamená, že informácie na príbalovom letáku, ne, tá myšlienka e, zhrnutia tých najdôležitejších informácií, Mi sa zdá, že tam už takéto zhrnutie existuje a neviem, že či komisia bola schopná a akým spôsobom um, to zhrnutie má vyzerať a myslíme uviesť, že tie informácie, ktoré sú pribalovom letáku, spadajú pod inú smernicu. A myslím si, že to, ja ako lekárka to považujem za dosť také zvláštne. E, myslím si, že Chceme aj povedať, že tieto informácie sú na báze tejto smernice a ostatné informácie sú spadajú pod jednu smernicu, čo to môže len pacienta zmiesť. Potom, čo sa týka tých intenzívne monitorovaných produktov, pacienti musia byť informovaní o tom, e, e, akým spôsobom e, užívajú liek, že užívajú liek, ktorý je pod intenzívnym monitorovaním ale tiež nemajú mať dojem, že nejaké iné výrobky sú menej intenzívne monitorované. A ja by som tiež ešte chcela povedať, že sú ľudia, ktorí e, sú e, rodilými angličanmi a e, termín product and post authorization monitoring, takéto niečo by som navrhla. takisto súhlasím aj s bratilým čiernym trojuholníkom. Ak by to tam bolo doplnené, myslím si, že to by bolo lepšie informovanie pacienta. Teda, čo sa týka nových informácií, osobitne pre nových eh, nežerúcich účinkov, aby boli uvedené, doplnené. Takže ak sa to tam dá, tak vlastne zase môže sa pacient môže zlaknúť, že, že či tieto eh, či to je významné, takže ja by som možno, že neviem, neviem či pod, mám podporiť tento návrh, avšak to neohrozuje vlastne to, aby sa uvádzali v prívalom metánku tie postautorizačné výsledky, kde sa uvedie, že ešte v tom tých postautorizačných testoch boli e, nové nežerúcie účinky objavené. E, ďalej, čo sa týka verejnej diskusie z časných strán, môžeme v tejto správe privítať myšlienku komisie zlepšovania informovanosti pacienta letákmi a z hľadiska toho, že táto eh, legislatíva zasahuje aj do spoľa eh, pôsobnosti smernice o falšovaných liekoch, tak myslím si, že bolo by treba, aby komisia tieto legislatívy eh, skonsolidovala. A potom ďalšia otázka. Nežadúce účinky podporujem teda to, čo povedala spravodajkynia a čo sa týka pacientov, aby teda uvádzali alebo informovali o nežadúcich účinkoch, ktoré neboli uvedené v letáku. Je dôležité, aby aj potom priemysel tieto, túto databázu informácií takisto e, publikoval a je dôležité potom pripravovať aj aktualizované správy Hm, myslím si, že tie, tie sumárne správy sú veľmi dôležité pre pacienta, lebo niektoré e, veľké správy obsahujú viac ako tisíc strán. No, čiže z technických technické informácie reakcie, ktoré sú v týchto správach, môžu vlastne motivovať pacienta k tomu, aby e, uvádzali rôzne nežiaduce účinky, ktoré ale nesúvisia s týmto liekom a preto by som chcela na túto poukázať. Čo sa týka než, e, schvalovania, uvádzania na trh týchto nežadúcich účinkov. Myslím si, že to by takisto tam malo byť, pretože musíme pacientov o tomto informovať a musia byť eh, všetky uvedené, pričom by, by mali byť eh, schopné potom eh, reagovať na tieto veci okamžite. To by boli moje návrhy. Merci beaucoup. Euh, Marina Predseda, ďakujem pekne. Marina Janaku Takis ist irgendwie nicht da. Dann gehen wir weiter zu Michel Rivasi. Nie je tu, tak ideme ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že tá správa prichádza vo veľmi dobrom čase. A dovolte mi, aby som zagratulovala pani McEwan k tomu návrhu, s ktorým prišla. Pokiaľ ide o text navrhovaný komisiou, Takže, ako som spomínala, ten text je načasovaný veľmi dobre, lebo je dôležité, aby smernica aj nariadenie posilnili dôveru pacientov v liečiva a v systém kontroly. Áno, o dôveru tu ide. Povolovanie uvedenia na trh je veľmi dôležitou etapou. Najskôr je potrebné robiť klinické štúdie, táto fáza by mala byť posilnená. Nejaký liek e, sa vyrába a ak je teda na trhu mimoriadne potrebný, tak je možné umožniť výnimky. To mu tak bolo napríklad aj v prípade vakcín. V Európe však tu bola veľká skepsa, pokiaľ ide o, o takto narýchlo na trh uvedené vakcíny. Takže ide tu o dôveru, o dôveru v liečiva, teda že tieto nebudú zdraviu škodlivé. Pokiaľ ide o toto povolovanie, ak e, sú tu rizika, tak tu musí byť e, určitý plán riadenia týchto rizik. A tu sa dostanú k logistiky. A logistiku majú na starosti národné úrady vedľajšie účinky, ako zabezpečiť ich čo možno najrychlejšie nahlasovanie, nahlasovanie národným orgánom a potom posun týchto údajov um, európskej databáze. Boli tu možno nejaké nahlásenia, nahlásenia zo strany pacientov v jednej krajine, zo strany uh, lekárov Takže musíme posilniť úlohu národných orgánov, teda že lekári budú nahlasovať nežiaduce alebo vedľajšie účinky liekov. 3000 vedľajších účinkov v prípade vakcín v našej krajine, v inej krajine to boli možno iné čísla, vo Francúzsku či v Španielsku vlastne išlo tie isté vedľajšie účinky. Takže je potrebné posilniť kompetencie národných orgánov. Linda hovorila, že by sa to malo financovať nejakou daňou, nejakým poplatkom zo strany verejnosti. Toto je veľmi dôležité. Mm, aby to teda bola nejaká, aby to bolo nejaké verejné financovanie. Štát musí dostať svojej úlohe kontrolovať e, zdravotnú nezávadnosť produktov na trhu. Môže to byť nejaké percento z ceny liekov, prečo nie? Ale musíme dávať pozor, aby zrazu sa tu neobjavili nejakými zadnými dvierkami záujmy farmaceutických spoločností. To by mohol byť naozaj konflikt záujmov. Na jednej strane experti, ktorí to majú nahlasovať, a potom zároveň laboratória farmaceutických firiem. Ďalšia otázka, otázka prístupu k informáciám. Samozrejme, že je dôležité zabezpečiť prístup k informáciám, napríklad informáciám pochádzajúcim ešte z laboratórií, ale tieto údaje sú často utajené, často sa dostanete k týmto správam, k, ku klinickým testom tých výsledkov v prvej fáze uvedenia na trh. Na to sú možné indikátory na to, že ten produkt bude mať neskôr nejaké nežiaduce účinky. Takže prístup by mal byť zabezpečený pre národné orgány Musia tu byť naozaj transparentné úpravy, Áno, pacient predsa nepôjde do Vigilance. Oni musia mať prístup k tej databáze zabezpečení na národnej úrovni. No tá notifikácia musí obsahovať čo možno najviac informácií, teda musí byť nejaký nahlasovací formulár, nejaká jednotná forma, aké sú to nežiaduce účinky, či sú obmedzené, či sú vážne a tak ďalej. Čiže keď sa uvedie na trh nový, nový, nový, nový, nový liek, ktorý má nejaké rizika, tak je to potrebné nejako označiť v tom príbalovom letáku. Ako to tam uviesť? Samozrejme, že by bolo najlepšie, keby tam boli všetky informácie, ako o plusoch, tak aj o minusoch lieku. A potom je na tom pacientovi, či si to prečíta, alebo nie. Mnohí si to naozaj čítajú a zistujú, aké môžu byť možné vedľajšie nežiaduce účinky. Takže ja som za uvádzanie čo možno najväčšieho, najväčšieho množstva informácií. A ďalšia dôležitá vec to je nezávislosť. Vrátim sa k tomu poradnému výboru pre hodnotenie rizik. Kto budú členovia tohto výboru? Nemali by to byť e, zástupcovia EMEA pretože keď niekto príde s nejakým odporúčaním v tom výbore a zároveň, teda vlastne, ak niekto je zároveň e, zamestnancom EMEA alebo pôsobí v EMEA a zároveň má byť v tomto výbore, tak skrátka nemôže byť objektívny, nemôže byť nestranný. Áno, reci, áno, zastúpenie jednotlivých členských štátov, zastúpenie pacientov, zastúpenie lekárskych povolení. To by bolo podľa mňa dobré. Sú tu už e, výbory, ktoré fungujú takýmto spôsobom a od toho celé závisí dôveryhodnosť príslušného výboru. Áno, transparentnosť, prístup k informáciám, toto všetko povedie k zvýšeniu dôvery pacientov v nové lieky a vo farmaceutické laboratória. Ale prosím, vyhneme sa tomu, aby tu boli nadmieru zastúpené farmaceutické spoločnosti a ich laboratória. Musí to byť oddelenie od týchto štruktúr. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Toto boli koordinátori, ktorí sa naozaj intenzívne povenovali tejto téme. Teraz možno budem dávať menej času. Tak Marod Berend, ako ďalšia rečnička, rečnička nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vynasnažím sa hovoriť tak rýchlo, aby ma ešte mohli tlmočiť kolegovia v kabínach. Veľmi pozorne som si prečítala správu a uznávam, že je to komplikovaná téma už 15 rokov. Ehm, máme už e, od tohto obdobia, teda bojujeme e, za farmakovigilanciu a to viac menej bez úspechov, pretože farmakovigilancia hm, bezpečnosť liečiv a poznatky o problémoch o, e, s liečivami e, je len natoľko dobré, ako e, sú tí, ktorí sa tým e, zaoberajú. Teda, kto dodáva e, dáta jednotlivé jednoducho e, postačujúce údaje v ostatných rokoch dodávané neboli. Aj keď s mojou kolegyňou pani koordinátorkou e, súhlasím vo väčšine veci, nesúhlasím v pozmeňacom návrhu 3 e, zložení výboru. Máme taký pojem v Nemčine, Neviem, či sa to dá preložiť do všetkých jazykov, ale že z capania urobíte záhradníka, teda tých, ktorých 10 rokov, 10 rokov sa nedokázali pohnúť a tých dá teraz do výboru, to je jednoducho smiešne, že to chcú členské štáty takto urobiť. O, chápem, ale politicky e, to je nesprávne. Je správne dať e, tam e, vedcov, ale nie zástupcov národných zdravotných orgánov, ktorí doteraz nerobili nič. To podporiť nemôžem, to je proti všetkému, s čím som sa stretla v ostatných 15 rokoch aj spôsob spolupráce e, výboru a tú novú štruktúru, tak ako je podľa pozmeňovacie návrhu 8 a 9 navrhnuté e, s tým výborom spolupracovať e, pre humané záležitosti. Neviem, či to bude fungovať, súhlasím s kolegyňou, že na to sa ešte musíme pozrieť. A na záver ešte niekoľko bodov by som chcela vypichnúť. A síce k pozmeňujúcemu návrhu 15 k, respektíve 5 k tomu tzv. čiernemu obratenému trojuholníku. Ak by som ja bola výrobcom liečiv, určite by som mm, neuviedla na trh e, liečivo, ktoré ešte neprešlo všetkými štúdiami. Pacienti to chcú, skupiny pacientov chcú um, mať lieky, ktoré ešte neprešli všetkými testmi. Celé roky uh, sú pod tlakom napríklad ľudí infikovaných HIV, aby teda dostali lieky, ktoré ešte neprešli všetkými uh, procesmi, ešte neboli úplne preskúmané. A keď ja ako výrobca liečiv by som si musel tam dať tento čierny výstražný trojholník, tak povediac, s lepkou, to by som neurobila. Povedala by som si počkám radšej, pretože takéto niečo by mohlo poškodiť môj imič. Čiže viac informovať to musíme zvládnuť iným spôsobom. Uh, súhlasím s pani McEvenom, s pani Pánovou, súhlasím s tým, čo povedali. A síce uh, príbalový letáčik je dobrý, uh, bod áno, legislatíva je zastarala, to vieme, potrebujeme nový príbalový letá, komisia to vie tiež, bude to komplikované, ale to je práve uh, E, teda e, tam je to miesto, kde e, treba uviesť že ešte neboli absolvované všetky, všetky výskumy, všetky štúdie, aby sme sa vyhli tomu varovnému čiernemu obratenému trojholníku. Áno, silná reč v prospech vedy, vedcov a nie zastupcov národných zdravotných orgánov, vedcov, ktorí sú nezávislí, externistov. Pýta Líze. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Linde Mek Chcel by som sa um, pripojiť vo väčšine veci k tomu, čo povedala uh, Pilar. Dva e, body by som rada ešte poprosila, aby sme spoločne zvážili na jednej strane hlásenie vedľajších účinkov priamo pacientom e, tomuto orgánu. Tam ešte mám trochu pochybnosti, ak to inak nepôjde, tak to tak bude musieť byť, ak to budú blokovať lekári, potom by sme mali možno teda túto možnosť pripustiť, ale myslím si, že by to mm, mm, bolo nevýhodné, že by to bolo slabé miesto, pretože Ehm, obvykle by to malo vyzerať tak, že to pacient prediskutuje so svojím lekárom a ten lekár to potom nahlási a ehm, vtedy sa dá lepšie zvážiť, čo e, sa urobilo zle, či e, nejaké ochorenie viedlo k tomuto nežiaducemu symptómu. Takže by som poprosila, aby sme si spoločne zvážili, ako by sme mohli zlepšiť spoluprácu a aby tam nebola skutočnosť, že už pacient nebude hovoriť s lekárom, aby sme teda z tejto výnimky neurobili pravidlo. Ak to teda e, takto urobíme, tak potom e, samozrejme nemôže to ísť len cez internet, lebo my starší ľudia e, naozaj takto nezvládneme. Ľudia, ktorí sú odkázaní na E, lieky sú väčšinou starší ľudia, čiže naozaj len cez internet to robiť nemôžeme. A ešte k e, tomuto čiernemu e, trojholníčku chápem e, každého, kto povie, že nechce tam mať takýto čierny, takýto čier, takúto čiernu značku, teda nechce to mať v takom čiernom rámčeku, to je ako smutočné oznámenie, lieky potrebujeme, lieky majú pomáhať pacientom, ale lieky treba brať rozumne Ehm, na rozdiel od iných eh, kolegov eh, si nemyslím, že takéto eh, zosumarizovanie podstatných charakteristík lieku by bolo zlé. Viem, že výrobcovia to tak robia, keď si pozriem niektoré lieky a príbalové letáky. Máme to tu, že sú tam teda veci, ktoré treba z legislatívnych dôvodov uviezť na príbalový leták, teda jedna strana ehm, napísaná takto všeobecne veľkými písmenami. Poprvé liek musíte brať e, po dohode s vašim lekárom a lekárnikom. E, čiže nie len e, varovanie, čo sa udeje, keď zoberiete tento liek, ale aj čo sa udeje, keď ho neberiete, respektíve keď ho neberiete podľa predpisu a podstatná informácia, že je potrebné dbať o to, ak sa objavia nejaké účinky, že je potrebné prediskutovať ich so svojim lekárom. Ja som takéto niečo teda už videl, považujem to za dobré a viem, že príbalové letáky pre pacientov zatiaľ nie sú dobre zrozumiteľné. Preto si myslím, že tento návrh komisie by sme nemali eh, len tak dať nabok odložiť. Mali by sme komisiu eh, vyzvať, aby to čo najskôr upresnila, pretože takýto príbalový leták je podstatnou charakteristikou jednotlivého lieku, aby každý vedel, o čo ide. Komisia si teda určite pri tom niečo myslela, keď to vypracovávala. Možno aj tým smerom sa uberala, ako si myslím ja, ale mali by sme to upresniť, lebo v očnom prípade si to každý vyloží ako chce a opäť urobíme len prácu e, právnikom a my teda chceme, to čo chceme je, aby to rozumeli lepšie pacienti a aby mohli byť lepšie e, liečení. Thomas Ulmer, ďakujem, pán predseda. Gratulujem pani Mek Evenove za jej správu. Farmakovigilancia je určite ústrednou témou ktorá je veľmi dôležitá pre to, ako sú lieky zobrazené smerom na vonok. Nesmieme však zabudnúť, že to na vede nech nadefinuje, čo je účinok a čo je vedľajší účinok Myslím si, že potrebujeme zlepšenú európsku datu databázu a potrebujeme aj lepšie údaje na európskej úrovni. A skutočnosť, že sa teraz e, členské štáty opäť dostanú do jedného spoločného grémia, nepomôže e, a bude to aj naďalej e, rovnaké, ak táto databanka, databáza nebude vedecky spracovaná. Mám niekoľko špeciálnych otázok, tie budem riešiť cez pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že by sme mali data, teda poskytovať tieto mm, údaje o nežiadom dohľadu či účinkoch len cez internet, ale aj cez fax a iné médiá. Musíme tiež zvážiť, čo sa eh, udeje s pacientami, ktoré, ktorí požijú lieky nie tak, ako je to predpísané ale aby teda dosiahli nejaký iný stav svojho, e, svojho tela. To je určite veľmi komplikovaná otázka. Potrebujeme tu aj výnimky lebo v očnom prípade to fungovať nebude. A otázka tiež je, či pacient sa môže priamo e, hlásiť napríklad UMA tým, že zašle fax a potom sa e, automaticky začne celý tento komplexný postup. E, uvediem jeden príklad z každodenného života. Pacient ako je v Nemecku bežné, pri každom predpise teda dostane vlastne na každý recept iný E, iný liek, lebo je jednoducho lacnejší a povie si, mm, vonia inak ako ten liek, ktorý som mal predtým a hneď ho zašle e A viem to teda, poznám to z praktických skúseností a vzniká z toho papierová vojna, čiže musíme si uvedomiť aj, kde e, budú hranice, kde je to ešte normálne a kde už sú to vedľajšie účinky. Čo sa týka čierneho výstražného trojholníka, to je vlastne odstrašujúce, nepodporuje to pocit bezpečnosti. Vieme, eh, že pacienti mnohí si liek zadovažia a potom ho neberia. Celkovo je to teda dobrý návrh, ale musíme ešte pracovať na tom, aby bol vyváženejší. Musí to hlásenie byť jednoduchšie. Musíme dosiahnuť stav, aby lekári boli pripravení nahlasovať, respektíve iní terapeuti. Momentálne je to veľmi komplikované, takže v tomto smere to musíme uľahčiť liek inak vonia, áno, a preto ho zaslal Emej. Chuť e, nie je až taká dôležitá, ide o účinnú látku, ktorá sa v ňom nachádza, nie? Zaujímavé. Dobre, Michal Tremopolis má slovo. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa rád poďakoval pani spravodajkyni McEwen za veľmi dobrý text Ďakujem aj kolegyni Rivasi za pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila a vôbec za jej návrhy. Rád by som sa sústredil veľmi stručne na dva prvky. Príslušnosť kompetencie v rámci farmakologických právnych predpisov e, sú, teda boli presunuté na komisiu, ktorá e, bude mať na starosti verejné zdravie. Mám taký dojem, že e, sa objavuje tendencia v rámci existujúcich predpisov eh, uvádzať na trh určité lieky bez toho, aby eh, prešli všetkými testmi s cieľom, že eh, tak či tak existuje vypracovaný farmakovigilančný systém a e, výbory, ktoré sú zodpovedné za posudzovanie rizika. Musím k tomu povedať, že s týmto súhlasiť nemôžem. Zastupujeme predsa občanov a preto e, požadujeme, aby kritériá e, pripušťania liek do obehu boli prísne. A požadujeme, e, že musí byť preukázaný terapeutický účinok liečiva pred jeho registráciou. Len takýmto spôsobom sa možno vyhnúť prípadným e, komplikáciám nových liečiv. Európska komisia a teda farmakovigilancia musí byť e, financovaná z e, verejných prostriedkov a za týmto účelom potrebujeme nezávislý orgán mm, na posudzovanie farmakovigilancie. Je potrebné e, zabezpečiť, aby národné orgány tiež, e, teda, aby mali aj naďalej v kompetencii farmakovigilanciu. A nesmieme zabudnúť, že potrebujeme príslušný systém e, pre národné orgány e, pre farmakovigilanciu. Nemôže totiž byť teda v poriadku, že vedľajšie účinky sa ohlasujú až e, oveľa neskôr. Databáza musí byť priateľná, teda musí byť zameraná na užívateľov a môže veľmi pomôcť pri lepšej informovanosti, aby ste ako občan boli informovaní o všetkých rizikách, o prípadných vedľajších účinkoch. A ešte niekoľko pripomienok. Dopady na životné prostredie a rizika liečiu. Agentúra pre životné prostredie zorganizovala odborný seminár. 13. januára boli vydané závery v rámci vedeckej správy, kde sa uvádza, že registrácia liečiu v rámci Európskej únie musí zohľadňovať ekologické nebezpečenstva vyplývajúce z jednotlivých liečiv. Zároveň sa požaduje, aby bol preskúmané, aby bol preskúmané riziko liečiv a ich teda dopad na životné prostredie. V správe sa tiež uvádza, že odpady e, z liečiv e, je potrebné spaľovať. Komisia v rámci farmakovigilancie by mala venovať pozornosť týmto výsledkom zo spomínaného seminára a mala by obratom vydať také predpisy, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia. aby prípadné dopady na životné prostredie už boli zohľadňované vopred pri registrácii liečiva. Myslím si, že je tiež eh, potrebné, aby príslušné orgány eh, boli podporované v tom smere, aby eh, databázy boli prístupné a aby bolo dobré prepojenie medzi jednotlivými osobami, ktoré sú tým dotknuté, teda medzi mm, lekármi a pacientami. Ďakujem, Horšnát, ďakujem, pán predseda, ja ďakujem spravodajky. Je to veľmi komplikovaná téma, téma, ktorá by sa mala riešiť čo možno najskôr. E, súhlasím plne s názvom pani Rod Perent, e, že e, do výboru by nemali nominovať jednotlivé krajiny svojich členov, pretože tu ide o čisto vedeckú prácu, čiže sem by eh, mali eh, patriť veci. Ak teda náhodou tam budú veci z jednotlivých krajín, to je potom v poriadku, ale nesmie to byť tak, že eh, krajiny si budú určovať, kto tam bude zastúpený za, teda z ich orgánov. Myslím si, že máme jednotný názor na to, že to má byť európska databáza, E, pretože len tak sa dajú zozbierať plnohodnotné informácie. E, pre mňa je však ešte stále problém, ako sa tam dostanú tie informácie. Tam máme pacienta. Áno, je to určitá možnosť, ale som trochu skeptický, ak e, máme dávať informácie len pacientom. Myslím, že informácia teda ak, ak má dávať len pacient informácie, myslím si, že to môže byť vierohodné, ak je to prekonzultované s lekárom či s lekárnikom. Čiže tak by sme to mali trochu skresať, aby tam naozaj neboli nejaké populistické názory, keď si pomyslíme eh, na začiatky vakcíny proti prasacej chrípke a keď si spomeniem, aké teórie tam boli e, vypracované, aké chýry kolovali, koľko ľudí údajne zomrelo, tak si musíme teda uvedomiť v tejto súvislosti, že musíme byť veľmi obozretní. Čiže ide o to, ako e, sa dostaneme k tým informáciám, ktoré budú zadávané do databázy. Čo sa týka príbalového letáku, v mojom veku človek z času na čas už potrebuje nejaký ten liek a keď si prečítam príbalové letáky, tam je to vždy veľmi dobre e, ukryté, to dávkovanie. Vždy musím sa prepracovať cez celý príbalový leták. Takže považujem za správne túto informáciu e, nechať v príbalovom letáku tak, ako je a nedávať ju do nejakého čierneho rámčeka, lebo to naozaj môže viesť k tomu, že pacient, ktorému bol predpísaný liek, uvidí, že aha, tam je ten čierny e, trojuholník vystražný tento liek nechcem. Takže s touto informáciou by sme mali byť trošku opozretní nech to je len tak e, na príbalovom letáku, aký existuje dnes. Aj informácie cez internet považujem za nie najšťastnejšie riešenie. Mnohí informanti e, nevládajú prácu s týmto komunikačným prostriedkom, možno informáciu cez fax alebo telefon, často dokonca aj lekári ešte nie sú tak ďaleko, že by to takýmto spôsobom zvládli. Ďakujem a posledným rečníkom je K. Schlitter. Ďakujem, pán predseda. To najpodstatnejšie už povedané bolo, ale predsa len by som rád ešte čo to spomenul. Myslím si, že Linda McEwen má pravdu, aj mne tu aj mne teda ešte jedna vec chýbala, ak e, sa objavia nežiadúce účinky, potom tam je telefónne číslo o výrobcu a človek nevie, či e, to, táto informácia sa následne dostane aj na príslušný e, kompetentný orgán. Čiže aj toto telefónne číslo by tam ešte malo byť. Čo sa týka trans transparentnosti. My e, sa v parlamente vždy zasadzujeme za transparentnosť vo všetkých veciach, takže aj tuto by to malo byť transparentné. Jedné veci nerozumiem v tejto diskusii. Prečo by to malo byť také komplikované s tým čiernym výstražným trojholníkom? pri tých určitých e, podmienkach ten rozdiel e, v tom je, že ak tam nie je, tak ten pacient vôbec nič nevie. Mnohí si predsa nepozorujú túto európsku databanku. Hm, keď to tam vidia, tak hneď vedia, aha, e, preto tam e, teda, teda, hm, tento, dokument, e, teda tento liek prepačte, je sledovaný a vtedy tomu venuje pacient väčšiu pozornosť a tým sú aj šance väčšie, že sa odstrania tieto vedľajšie účinky, či je veľa alebo málo a potom ehm, sa ehm, tento liek ehm, možno vypustí, vyčiarkne zo zoznamu alebo sa dokonca zakáže, ak bude príliš veľa negatívnych účinkov. Jednu vec, jedna vec mi tiež nie je úplne jasná. Teda všetky informácie majú byť na príbalovom letáku, to je predsa v poriadku letáku, aj keď e, sa na príbalom letáku nachádzajú veľmi e, e, neobvyklé vedľajšie účinky, ak napríklad sa vysypem na tele, lebo som bral nejaké lieky proti horúčke, tak budem vedieť, že to je e, obvykle, že to nie je nič e, závažné, že to už mal aj iný predo mnou a nerobím si také veľké starosti, lebo tento vedľajší účinok bol na príbalovom letáčiku označený. Takže to môže viesť aj k tomu, že pacienti si nebudú robiť také starosti. A pri eh, všeobecne, teda eh, pri týchto vedľajších účinkoch eh, sa ľudia mm, veľmi často obávajú. Myslím si, že takýto systém by mohol pacientovi pomôcť, je mu priaznivo naklonený. A ešte jeden problém, dopady na životné prostredie. V Švédsku máme systém, kde vedľajšie účinky sa rozdeľujú do štyroch kategórií, teda tieto dopady na životné prostredie. Máme tam aj rôzne informačné úrovne, e, že teda pacienti e, môžu e, navrhnúť, že niektoré veci je potrebné riešiť. A máme aj informácie pre lekárov, pre lekárnikov a tiež informácie technického charakteru. Čiže informácie sú prispôsobené tým, ktorým aktérom, takže všetci vedia, ako e, to vyzerá, ako ten, z čo je ten liek zložený a každý vie, ako s týmto problémom môže zaobchádzať. Existujú aj všeobecné nežiaduce účinky liekov, môžu mať účinky aj na rybolov, napríklad na poľnohospodárstvo, môžu to byť rôzne negatívne účinky a teda toto by sme mali ešte presnejšie osvetliť. Ekologické e, vedľajšie dopady, tým by sme sa mali venovať. V Európe je to e, veľmi teda komplikovaná problematika, aby sme sa dostali e, preč smerom od týchto nežiaducich účinkov. Ďakujem. Otázka na komisiu. Chcete reagovať? Áno, ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa najprv poďakovať za spoluprácu s pani spravodajkyňou, pani McEvan a tiež za mnohé pozitívne komentáre k nášmu návrhu. Konštatujem v rámci diskusie, že v návrhoch komisie e, sú mnohé body, ktoré podporujete, v návrhu správy, najmä čo sa týka otázky centrálnej databázy nežiaducich účinkov, čo sa týka updateových správ, čo sa týka správ od pacientov, že sú tu pozitívne reakcie. Spravodajkyňa navrhuje, aby sme v niektorých bodoch postupovali trochu odvážnejšie, než to komisia v niektorých svojich návrhoch navrhuje. E, bude to trochu komplikované argumentovať proti, proti návrhom, ktoré sa uberajú rovnakým smerom ako návrh komisie e, posilniť teda v nich určité prvky, ako príklad uvediem transparentnosť a organizovanie verejných vypočutí, eh, kde sme nešli až tak ďaleko, ako zachádza návrh správy Každopádne si myslím, že v zásade sa uberáme rovnakým smerom a ďalší postup bez nejakých veľkých ťažkostí povedie k pozitívnemu výsledku v týchto bodoch. Čo sa zdá byť trochu kontroverznejšie a čom by som sa chcel e, podrobnejšie venovať, sú nasledovné body. Poprvé, zloženie výboru, toho vedeckého výboru e, už sme túto otázku dlhšiu dobu diskutovali na pracovných zasadnutiach rady. Jeden aspekt, ktorý bol často spomínaný, bol aspekt rizika, aspekt komunikácie, že teda eh, členské štáty chceli, aby tam mal ten, ktorý členský štát svojho zástupcu, aby bolo možné informovať verejnosť. Čiže v tomto e, ste proti nášmu návrhu, na druhej strane to to chápeme svojím spôsobom, ale nie je to jediný prvok nášho návrhu. V našom návrhu napríklad sme, e, teda do našho návrhu sme zakomponovali aj e, výber členov zo strany predstavenstva dozornej nejakej rady a v našom návrhu správy e, vidím, vidíte, že má byť mm, tento výbor lepšie zložený. Je to e, dobrý smer od výboru e, pre farmakovigilanciu, výbor, ktorý sa zaoberá humannými Frage zu beantworten. Das letzte Wort immer noch für den záležitosťami, čiž, e, ale teda posledné slovo by e, mal podľa nášho návrhu e, výbor samotný a takto navrhuje aj pani spravodajkyňa. Vidíme túto väčšiu rolu výboru pre farmakovigilanciu ako niečo pozitívne a myslíme si, že tým pádom budú nežiadúce účinky posudzované nezávislejšie. Myslíme si, e, že tuto, s touto posilnenou rolou výboru pre farmakovigilanciu môžeme súhlasiť. A teraz prejdem k bodu e, peribalového letáku. E, v máji 2007, myslím, Eh, pán Ferhojgen, keď tu bol prítomný, tak bola adresovaná na komisiu požiadavka zlepšiť tento príbalový let. Tak je to komplikovaná téma. V našich verejných konzultáciách sme navrhovali, aby boli zosumarizované vedľajšie účinky a to tie najčastejšie a najdôležitejšie vedľajšie účinky. Tie sme chceli uviesť. No, avšak boli sme kritizovaní, že tam má ísť len o vedľajšie účinky v tomto e, súhrne a my sme boli požiadaní, aby tam boli aj pozitívne, aj negatívne prvky. A na to sme teda navrhli e, tento sumár tak, ako sme navrhli. Aby som odpovedal pánovi Lízemu, majú to byť tak pozitívne, ako aj negatívne dopady, čo sa týka nežiaducich účinkov a tiež tam má byť uvedené tie najčastejšie a tie najkomplikovanejšie, čiže tam, kde už dnes pacient vlastne nečíta, aby teda v tej aby už vopred, teda vpredu niekde v letáku sa mohol o nich dozvedieť. Takže tento návrh sme urobili, bol aj predmetom kritiky a ja dúfam, že sa dostaneme ešte o krok ďalej v rámci nášho ďalšieho postupu konzultácií. Je to v záujme pacienta. Tiež by som sa ráda venoval niekoľkým bodom kritiky. Už teraz sa e, potýkame s omeškaním pri vývoji databázy o Dravigilance. Žilens Ehm, eh, Vigilance je databáza, ktorá eh, z, spotrebuje najviac zdrojov spomedzi všetkých ostatných databáz. A nechcem teraz e, ísť do diskusí, ale dotácie od spoločenstva tu neboli zvýšené. Nevidím tu žiadny konflikt záujmov. Priemysel nie je v dozornej rade členom, nesedí, nemá zástupcov v žiadnom grémiu, že by mohol spolu rozhodovať o budúcnosti Draft Vigilance to vám, o tom vás môžem ubezpečiť. Oveľa väčšia je blízkosť teda tohto priemyslu e, pred registráciou ako po. Čiže toto riziko je podľa môjho názoru mimoriadne nízke. Návrh včasnej registrácie schválenia teda chceme, e, aby, požadujeme, aby sa čo najskôr schváľovali lieky predtým, než sú ešte všetky testy urobené. To vás môžem ubezpečiť, že tomu tak nie je. Máme dočinia so situáciami, ktoré nám umožňujú relatívne včas e, registrovať liek, najmä ak ide o ojedinelé zriedkavé choroby. Nemá to byť návrh, ktorý by nejako menil rovnováhu v tomto smere, to vám skutočne môžem prisľúbiť. Na záver by som chcel povedať, e, že čo sa týka ďalšieho e, postupu, komisia sa nachádza v e, prechodnom období, ale dezignovaný komisár povedal, že má záujem na urychlenom postupe v rámci tejto problematiky, takže dúfame, že čo možno najskôr e, sa dopracujeme k výsledkom. Ďakujeme za súhlas váš z vašej strany k dôležitým prvkom nášho návrhu. Ďakujem. Ďakujem e, za tento komentár pani spravodajkyňa. Linda asi tiež ešte povie niekoľko slov na záver. Ja by som chcel len poďakovať kolegom za ich pripomienky aj za to, ako veľa sa venovali tejto otázke. Z toho, čo som počula, mám pocit, že každý, e, každému ide o maximálne dobrý systém. E, sú niektoré určité nesúhlasy, ale nie k samotnej podstate tohto systému farmakovigilancie. Čo sa týka toho výboru Prák, e, ja som sa rozprávala aj s Dagmar predtým, ja som bola aj v EMA a vieme, vždy je problém, keď sú nejaké výbory, aby boli zastúpené vo všetkými členskými štátmi a podobne. Súhlasím s tým, že áno, by to mohli byť veci, ale potom, keď som si počula rádu, komisiu, EMEU, tak v podstate už som začala chápať, že prečo Veď, veď to aj tak budú vedci z tých jednotlivých členských štátov, veď to nebudú len nejakí akýkoľvek ľudia, ktorí budú zastupovať členský štát v tomto výbore. Rada 6 mesiacov len na túto tému diskutovala. Ja si nemyslím, že to je vôbec aj kľúčový problém. Ja som bola dosť šokovaná z toho, keď som počula, že 3-4 pracovné skupiny 6 mesiacov o ničom inom diskutujú. Ja si myslím, že by mali riešiť iné otázky, ktoré sú dôležitejšie než len toto. Nuž, Môžem akceptovať to, že teda by to, tá, tento výbor obsahoval všetkých zástupcov všetkých členských štátov za predpokladu, že sú samozrejme kompetentnými osobami a pracujú vo prospech verejného záujmu ale aspoň to, že tento prák by mal hrať väčšiu rolu, e, pretože v súčasnom systéme, keď som sa spravila s MEO, je čo? Keďže tento výbor pre farmakovigilanciu nemá žiadnu právomoc, môže robiť len nejaké vágne odporúčania, tým pádom nefunguje to ani poriadne. Takže keby ten chcem, aby ten výbor fungoval správne, tak musí mať možnosť vrímať tie už určité um, také rozhodnutia alebo odporúčania, ktoré majú váhu. A keby sme to nejako podkopali, keby to nebolo 27 členských e, zastupcov členských štátov, tak by sme možno, že podkopali právomoci toho práku a my sme chceli, aby tento výbor prák naozaj e, mal právomoci a boli tam právni zástupcovia, nielen obyčajní úradníci, ktorí si dajú dokopy čísla, ale aby to boli skutoční veci skutoční odborníci. Takže snad sa nám podarí dosiahnuť túto kompromis e, v tejto otázke. No, čo sa týka e, e, poskytovania informácií samotnými pacientmi, ja som už vám o tom tiež zasielala rôzne informácie, že inform, získala informácie priamo od pacientov. nie som teda za to, aby pacienti sa priamo obrácali na EMEA z dôvodov, ktorého tu už boli spomenuté. Ja si myslím, že je potrebné urobiť nejaký filter, aby, kam by teda mali to sa deje v tých krajinách, kde takýto informácie pacienti mu už poskytujú. To znamená, že nie automaticky to hneď posielajú do EMI, ale overia najprv na národnej úrovni, že či naozaj tá informácia je opodstatnená. Podobne posúdi to tam ten odborník, že, čo, aby sa, nezazna, aby sa ne, akékoľvek pripomienky jednoducho automaticky neprijímali. To znamená, že ja by som bola za to, aby tam ten národný orgán bol takým akýmsi filtrom pretože napríklad ľudia z EMEA vám povedia, že to, čo vyjde von, to sa takisto vracia späť, pretože keď dáte do systému zlé informácie, tak sa vám to aj tak potom napokon vráti. Čiže kvalita informácií je veľmi dôležitá. Ale čo sa týka toho, tri, toho trojuholníka, no ja som nejako není posadnutá týmto čierým trojuholníkom. Ale ten dôvod, ktorý tam uvádzam, je, že by to malo byť na príbalovom letáku. Nemá to byť niekde na krabici, ani niekde inde, aby to koho si odstrašovalo už na letáku. No už ja nie som eh, odborníčka zo zdravotníctva, máme tu rôznych a celých iných odborníkov, ale je to symbol, ktorý už sa používa u zdravotníckých personálov, pracovníkov zo zdravotníctva, ktorí to poznajú. A teraz komisia chce, aby ten trojuholník bol vlastne na tomto E, pribal letáku trojuholník, okolo ktorého by boli tie hviezdičky, ale nie preto, aby to nejako z, e, e, aby to dopletol pacienta, ale aby naopak poskytol informácie, Prečo ja som presne mala pocit, že to akurát dopletie každého aj zdravotníckých pr- pracovníkov a podobne. Čiže bolo by dobre nezavádzať nejaký extra ďalší trojuholník, ktorý vlastne jeden trojuholník sa už používa. Čiže Takže ja to som, sympatizujem so všetkým, čo tuto ste povedali, ale tie kľúčové informácie, ktoré na tom príbavom letáku sú, tie musia nejakým spôsobom vyčnievať alebo vystupovať, tie, akým spôsobom teda na nich upozorníme, na to sa ešte musíme dohodnúť. Napokon som rada, že komisia objasnila túto otázku toho, že prostredníctvom tohto návrhu e, sa budú môcť liečivať nejakým spôsobom rýchlejšie autorizovať a schvalovať. Ja som všetkým odpísala, že nikto sa nemusia obávať. Ehm, mne sa zdá, že toto neovplyvňuje spôsob alebo postup schvalovania liečiv. To je niečo úplne iné. Takže ja som spokojná s odpovedou komisie ďalej, čo sa týka celej tej otázky životného prostredia, ktorú tuto kolega z Zelených uviedol aj z Karl Schleiter, Samozrejme, že je tu veľká otázka, eh, akým spôsobom farmaceutický priemysel zneučistuje životné prostredie a podobne, ale neviem, či to má spadať do, tohto, do tejto legislatívy. Ja neviem, do akej legislatívy to teda spadá, ale neviem, či tuto, na tomto mieste majú byť, kde sú, teda majú byť uvedené tie obavy o životné prostredie, ale mne sa javí, že do tejto legislatívy konkrétnej to ako si nepasuje, takže to potom ponechám na vaše pozmeňujúce návrhy a keď ich budeme mať, tak potom určite spolupracovať pracovať efektívnym spôsobom. Ďakujem pekne spravodajkyni. No už, milí kolegov, všetkým kolegom aj komisii ďakujem za túto intenzívnu diskusiu. A termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. február, 3. február 12. A potom budeme o tom hlasovať eh, vo výbore neskôr. Dostávame sa k dnešnému poslednému bodu, ktorý je rovnako dôležitý. To takisto súvisí s bezpečnosťou liečiv. A tu máme správodajkyňu pani, pani Marizu Matias a hneď jej rozdám moje slovo. Quero, quero dizer que penso que esta proposta Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že Návrh komisie sa zaoberá problémom, ktorý je pre obyvateľov stále dôležitejší. Ja som sa snažila o následovné pri spracovaní tejto problematiky a síce zabezpečiť e, záujem verejnosti v oblasti, na ktorú existujú rôzne názory. To bol vlastne účel mojej práce. Pán komisár Verheugen v istom interviu asi pred mesiacom nemeckým novinám Die Welt poskytol interviu a myslím, že je k dispozícii už aj preklad. Takže to prečítam po anglicky, ak dovolíte. Objem fašovaných liekov sa neustále zvyšuje a komisia má obavy z tohto vývoja. Za dva mesiace 34 miliónov falšovaných tabletiek bolo zhabaných v Európskej únii prostredstvom zacielených kontrol v členských štátoch. Komisár povedal, že toto prekročilo ich najhoršie obavy. Išlo hlavne o lieky proti malárii, proti rakovine a generika. A toto je zločin, ktoré je potrebné potrestať eh, čo možno najprísnejším spôsobom. Toľko teda z tohto interviu. Predčítala som to teraz, tento výťažok z interviu pretože to úzko súvisí s našou dnešnou témou, s témou prenikania falšovaných liekov na náš trh. Toto bol jasný opis situácie a my chceme pozmeniť smernicu, aby sa nám podarilo dostať falšované lieky mimo odbytového reťazca. Budeme sa teda snažiť robiť čo v našich silách, aby sa nám podarilo takýmto spôsobom chrániť našich pacientov. Dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí ma podporili pri vypracovaní mojej správy. A dovolte mi, aby som vám teraz odprezentovala iba v stručnosti niektoré veci, nechcem hovoriť o všetkých bodoch, len o tých, ktoré sú podľa mňa najzásadnejšie. Teraz spomeniem tie prvky, kde ma naozaj zaujíma, čo si o tom myslíte vy, teda vaše podnety, kritika. Bude to teda len zhruba 9 bodov, Samozrejme, že sa môžete vyjadriť aj k iným bodom, ktoré vy považujete za dôležité. Takže právny základ. Ide o to, ako funguje vnútorný trh na základe tohto dvojitého právneho základu ide o falšované lieky, ktoré môžu vážne poškodiť zdravie pacientov, pretože tieto lieky mm, sú často, neobsahujú často tú účinnú zložku, môžu byť jedovaté a tak ďalej. A tomu sa ešte budeme venovať aj počas rozpravy. Druhý bod, ktorému sa chcem venovať, to sú definície nad rámec e, definícií navrhovaných komisiou. Definície navrhujem nie preto, aby ten návrh bol komplikovanejší, nezrozumiteľnejší, práve naopak chcem do toho vniesť viac transparentnosti a viac jednoznačnosti, tak aby tie jednotlivé pojmy boli bezprostrednejšie, presnejšie, pochopiteľné, aby každý jeden, každé jedno to ohňuko v tom obchodnom reťazci vedelo, čo, čo je. Preto som tam zaviedla niekoľko dodatočných definícií, teda čo je to falšovaný liek, čo znamená účinná látka, čo znamená pomocná látka a to všetko sú aktéry dodávateľského reťazca. Samozrejme, že treba rozlišovať medzi sprostredkovateľmi a obchodníkmi, pretože sú to skrátka e, odlišné hospodárske aktivity. Takže ešte raz chcela som takto priniesť, e, prispieť transparentnosti a zabrániť vzniku nejakých e, sivých zón Takže jasnejšia terminológia, ktorá povedie k jednoduchšej implementácii. Potom bezpečnostné prvky, o tých by som chcela hovoriť teraz. Tieto bezpečnostné prvky v prípade liekov na predpis musia byť povinné. Rozlišujem tu keďže je potrebná rýchla reakcia vzhľadom na bezprostredný problém, ktorému čelíme. Falšovanie liečiv v prípade generík, liekov na predpis a bez predpisu, tak k nemu dochádza. Tie zisky ktoré je možné dosiahnuť. Samozrejme, že ten zisk je v prípade generík nižší než v prípade iných liekov, keďže cena generík je nižšia. Takže v prípade generík by mali byť takéto bezpečnostné prvky povinné, vychádzajúc z určitého hodnotenia rizika, ktorá komisia bude presvedčená o tom, že takéto bezpečnostné prvky majú byť aj na generikách, tak áno, Ja si myslím, že aj na generikách by takéto bezpečnostné prvky mohli byť obsiahnuté, ale samozrejme, že si rada vypočujem vaše názory. Pokiaľ ide o lieky, ktoré sa padávajú bez predpisu, v ich prípade som toho názoru, že by tam mala byť lehota 5 rokov od vstupu do platnosti tejto legislatívy na preskúmanie, aké bezpečnostné prvky by mali byť uplatňované v prípade tejto skupiny liečiv. Takže takéto odlišné kategórie som tu ja um, teda načrtla s cieľom priniesť taký návrh, ktorý bude reagovať bezprostredne na aktuálne problémy. Samozrejme, že nám ešte chýbajú nejaké údaje a preto som to ako načrtla, navrhla takúto klasifikáciu. Potom máme internetový predaj, to je e, taký určitý doplnok nad rámec návrhu komisie. Vieme, že internetový predaj je presne tou bránou, ktorou sa dostávajú falšované lieky na trh. V niektorých členských štátoch je internetový predaj zakázaný, v niektorých teda ilegálny, v niektorých je možný. Ide o oblasť, v ktorej je naozaj potrebné niektoré veci vyjasniť. verejnosť samozrejme Môžeme informovať v tom zmysle, že chceme robiť prevenčnú činnosť s cieľom zabrániť falšovaným liekom vstúpiť na trh. A v takom prípade nesmieme zabúdať na internetový obchod Verejnosť by to nepochopila, keby sme tvrdili, že ide nám o vašu bezpečnosť, bezpečnosť vás, spotrebiteľov a pritom by sme vynechali predaj cez internet. Takže predaj internetu musí byť zakomponovaný do textu. A taktiež osveta verejnosti, tá je potrebná. Teda osveta v tom smysle, že internetový predaj predstavuje veľké riziko špecifikácia tohto rizika. Teda, že existuje určité riziko, keď sa nakupuje cez určité distribučné kanály, že tieto lieky by mohli byť falšované, že by to mohlo mať negatívne dopady na zdravie a každý spotrebiteľ musí byť informovaný, aby teda sám bol schopný posúdiť, či nejaká internetová stránka splňa legislatívne požiadavky alebo nie. Vo Veľkej Británii napríklad už existuje takáto osveta, je to myslím dobrý príklad. Je tam, myslím, že Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, táto kráľovská farmaceutická spoločnosť. A táto naozaj ide príkladom v tomto zmysle. Kolegovia zrejme vedia, že je tu určité prepojenie medzi online lekárňami a bežnými lekárňami, fyzickými lekárňami. Toto je jedna z možností, ako to riešiť. Sú tu samozrejme aj iné možnosti. Nechcem vám teraz nejako veľmi detailne opisovať britský systém. Chcela som vám povedať, že toto je problematika, ktorá podľa môjho názoru musí byť bezpodmienečne zahrnutá do tejto smernice. Áno, áno, snažím sa byť čo možno najstručnejšia, aby som nechala priestor ešte aj rozprave. Takže informácie, keď napríklad predpokladáme, že falšovanie nejakého lieku je trestným činom, pretože vedie k ohrozeniu a k poškodeniu zdravia, tak v takom prípade je potrebné pripraviť aj nejaké sankcie, nejaké tresty. No a tak by to teda malo byť aj v prípade anestetík. Ďalší bod, tam ide o kontroly dovozu. Takéto kontroly by sa mali robiť podľa osvedčených spôsobov. Sú tu určité medzinárodné dohovory, ktoré platia. bežné kontroly, náhmatkové kontroly väčšinou prinášajú dobré výsledky pri detekovaní falšovaných liekov. A ešte ďalší bod, ten je mimoriadne dôležitý, a tým je medzinárodná spolupráca. Obchod nepozná hranice v globalizovanom svete a preto je potrebné, aby fungovala medzinárodná spolupráca, aby bola posilnená, aby tu boli primerané multilaterálne mechanizmy, tak, aby sa našli, odhalili zdroje falšovania, aby sa dal vystopovať pôvod falšovaných liečiv až k samotnému prámeniu potom informačná povinnosť, poskytovanie informácií, vytvorenie určitej siete, kde by bola komisia, kde by bola EMEA a príslušné orgány členských štátov. To bolo výborné, keby sme mali takúto sieť, takto by sa nám podarilo lepšie rozoznať aj rozmery tohto problému a potom aj riešiť tento problém. Veľmi často sú tu rozporúplné informácie, alebo niekedy nie je možné dostať sa k takýmto informáciám a preto je potrebné, aby tu bola lepšia spolupráca medzi existujúcimi orgánmi. Na to nemusíme vytvárať nejaké nové grémium. A potom potreba alebo povinnosť prekladať výročné správy No a ešte posledný bod, pán predseda. Tým je vývoz. Návrh komisie sa nezaoberá kontrolou liek určených do tretich krajín a potom je veľmi ťažké obhajiť, prečo na jednej strane máme takéto prísne predpisy pre lieky, ktoré sa dováza, dovážajú na európsky trh a prečo na druhej strane neexistuje nejaká povod, podobná úprava pre lieky, ktoré sa vyvážajú do tretich krajín, napríklad do Afriky, Južnej Ameriky alebo do Ázie. Myslíme si, že by to malo byť prevzaté do textu, pretože v opačnom prípade bude veľmi zložité vybudovať nejakú užšiu medzinárodnú spoluprácu. Na záver mi dovolte ešte poukázať na to, že právne služby by sa snaď mohli vyjadriť k odovzdaniu kompetencií po Lisabonskej zmluve. Tam sa nejaké veci zrejme zmenili a preto si myslím, že by bolo potrebné sa tým zaoberať v súvislosti s aktualizáciou, s novelizáciou smerníc. A ešte úplne na záver chcem vedieť svoje presvedčenie, že ide o problematiku, ktorá môže byť pridanou hodnotou a preto sa chcem poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu doposiaľ. Je to moja prvá správa tu v Európskom parlamente a som ochotná samozrejme zakomponovať do toho vaše návrhy. A som samozrejme pripravená spolupracovať, aby tá správa bola čo možno najlepšia. Ďakujem. Ďakujem pekne, Marisa Matias, za poinformovanie, za to, že ste takto dôkladne tú tému prebrali. Hneď ste dostali takýto obrovský projekt a želám vám pri ňom veľa úspechov. Tieňoví spravodajcovia sa prihlásili o slovo ako prvá Dagmar Rod Berend. Ďakujem, pán predseda. Marisa dostala naozaj na úvod tému, ktorá je mimoriadne komplikovaná a postavila sa tomu veľmi konštruktívne, veľmi úspešne. Ale zároveň musím povedať, že aj návrh komisie už sám o sebe bol veľmi dobrý, takže ďakujem aj komisii. Napriek tomu je ešte čo doplňovať, je ešte čo vylepšovať. Marisa to už e, uviedla. Dovolte mi povenovať sa zo pár bodom. Ide nám o bezpečnosť pre pacientov. To je náš hlavný cieľ. Bezpečnosť pacientov je pre mňa otázkou, kde existuje potenciál nejakého rizika. Preto súhlasím so spravodajkyňou, že v prvom rade ide o lieky na predpis. To je jedno, či sú to nejaké originálne preparáty alebo nejaké generika. Keď máme liek na predpis, je to liek, ktorý si nemôže človek tak povedať predpísať sám. Je potrebné, aby tu bol prítomný lekár, tak v tom prípade je tu istotne väčšie potenciál rizika než v prípade nejakých liekov, ktoré sú e, k dispozícii cez voľný predaj. Takže preto je dôležité to rozdelenie na lieky na predpis a bez predpisu, pričom e, nehrá žiadnu úlohu, či je to generikum alebo iný liek. E, súhlasím s Marisom Matias. Ona tam naplánovala tú lehotu 5 rokov pre lieky, ktoré nie sú na predpis. To je v pohode realizovateľné. Uvidíme, ako ten systém bude fungovať v prípade liekov na predpis, či tam budú nejaké vety, ktoré bude potrebné zlepšovať, takže súhlasím so spravodajkyňou. Som presvedčená, že sa musíme pozrieť e, detálne na tie bezpečnostné prvky a pre ne musia byť jasné právidla. Oni sami o sebe nie sú nákladné. Náklady spôsobuje tá spätná vystopovateľnosť. Áno, Bezpečnosť má svoju hodnotu a to musí byť v záujme všetkých producentov, aby znížili rizika pre pacientov. Pred chvíľou sme hovorili o farmakovigilancii. Tam sme považovali za samozrejme, že pacienti musia byť informovaní o nežiaducich účinkoch. No a teraz to platí dvojnásobne, keď nejaký liek je e, rizikom tak o tom musia byť informovaní pacienti v prípade liekov na rakovinu alebo na znižovanie cholesterolu, kde skutočne, keď účinná látka nie je prítomná, tak to môže skutočne ohroziť život pacienta v prípade teda falšovaných e, liečiv. O tých problémoch treba hovoriť naozaj otvorene paralelní obchodníci, ako to oni robia, to mi je jedno keď pani kolegia Grosted chce e, zakázať overboxing alebo umožniť e, predaj bez e, vonkajšieho obalu v poriadku, ale je potrebné, aby tie lieky mali, splňali určité bezpečnostné prvky. Neviem, či to pôjde cestou tejto legislatívy alebo inej legislatívy. Podľa mňa toto nie je primeraná banali, pa, pa, primeraná ochrana, ochrana pacienta. Veľkosť eh, balení, eh, tie musia platiť, predsa platiť aj v paralelnom obchode. Je tu jeden veľký problém, tým sú internetové lekárne, my sme už pred mnohými rokmi hovorili mnohí z nás, že takéto online internetové lekárne nie sú dobré pre pacienta, pretože tam chýba ten priamy kontakt, vypočutie pacienta, kontakt s pacientom tam chýba, ale potom nám povedali, prebili nás, povedali, je to lacné, je to šikovné, no a teraz tu internetový obchod zkrátka máme a musíme sa mu venovať. Spravodajkyňa to navrhovala, že by mali byť eh, certifikované internetové stránky takýchto online lekární, aby pacient vedel rozlíšiť, či je to certifikovaná lekáreň, tá na internete, ktorá je teda kontrolovaná, monitorovaná. A o to by potom záviselo aj preplatenie e, ceny tých liekov. Keď sa pozrieme na tie bezpečnostné prvky, je potrebné sa zamyslieť nad potrebou zabezpečiť vystopovateľ. V opačnom prípade by to nemalo zmysel, keď vieme, že nejaká šarža je bez hodnoty, že tam neobsahuje tento liek žiaden účin, žiadnu eh, účinnú látku, eh, tak eh, je potrebné zakročiť. Ochrana údajov, osobných údajov musí byť v popredí ale bezpečnosť pacientov je ešte dôležitejšia. Takže tá spätná vystopovateľnosť údajov musí byť zabezpečená, aby sme mohli nájsť pacientov, ktorí dostali takéto lieky, aby si to mohli byť varovaní, informovaní. To sú veci, ktoré sú pre mňa mimoriadne dôležité. V jednom bode som trošku skeptická. Tam ide o tie kontroly a inšpekcie. To sú návrhy 12, 25, 24, 27 a tak ďalej. Nie som celkom e, presvedčená o tom, ako to má fungovať a kto má plniť tieto úlohy a kto to bude platiť. Napríklad 42 to nie je zlý návrh, ale neviem si ho predstaviť v praxi. Vieme, že už aj teraz komisia má komisárov, inšpektorov mimo, e, mimo Európskej únie, ale tí nezvládajú tento problém, alebo nepostačujú na jeho riešenie. V prípade všetkých producentov to je jedno, či sú to generika alebo iné lieky, tak každý takýto producent musí mať e, kontrolu in-house, internú kontrolu, pokiaľ ide o tú účinnú látku, aby ten preparát e, naozaj mal vysokú kvalitu. ďalšie body, napríklad tie kategórie bezpečnostných prvkov. Tam um, som trošku iného názoru než pani spravodajkyňa v návrhu 9. Uvádza rôzne bezpečnostné prvky pre rôzne prvky. To ja som celkom dobre nepochopila. Nepochopila som to takto na prvý pohľad. Nie som si istá, či to nie je nejako príliš ambiciózne, príliš komplikované na úvod, ale to o, samozrejme vyplíne z ďalšej rozpravy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Paralelný obchod e, často bol hlavným predmetom tejto rozpravy. Mysleli sme si, že keď niekto rozbalí to balenie, tak môže aj sfalšovať liek, ale si sme, že toto ten problém nie je, že sú tu úplne iné zdroje falšovaných liekov. A od paralelných obchodníkov Viem, že kladú obrovský dôraz na tie bezpečnostné prvky, preto si myslím, že by sme pri tejto téme teraz nemali miešať jabožka s, hručka, s hruškami, teda veľkosť balenia a bezpečnosť liekov. Výborne. Ďalší tieňový spravodajca je Holger Kramer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že sme sa v Európskom parlamente zhodli na tých zásadných veciach, pokiaľ ide o túto problematiku. Ja som pred 5 rokmi, drahá kolegyňa, bol v rovnakej situácii ako vy. Prišiel som do Európskeho parlamentu a nevedel som, čo ma čaká, keď som dostal správu. Takže môžem vám povedať naozaj blahoželám, vynikajúca práca. Môžem to povedať aj v mene mojej politickej skupiny, že vašu správu podporujem. Je tu však niekoľko systematických bodov, e, kde mám trošku iný názor, kde mám ešte nejaké otázniky teda nárast rizika falšovaných liekov, to, že to, k tomu v Európe dochádza, je jasné. Nepochopil som, prečo pani spravodajkyňa tému pomocných látok, prečo sa tomu vôbec venuje. Pretože tým v texte legislatívneho aktu dochádza k rozšíreniu pôsobnosti na všetky látky obsiahnuté v liekoch. Ja si myslím, že tam už máme dostatočnú reguláciu. Neviem, či by nám to pomohlo, keby sme to robili na tomto mieste, keby sme, pokiaľ ide o produkciu liekov, tie prísne podmienky ešte sprísňovali. Ja si myslím, že sa musíme veňovať e, najviac transparentnosti a kontrole, teda samotnému odbytovému reťazcu. Takže nie som si tak celkom istý, či toto ide tým správnym smerom. Celkovo mám dojem, že návrh komisie v pôvodnom znení je jasný, že je vyvážený a keď tam doplníme niektoré formulácie o generikách, tak mám skrátka z tej správy pocit, ako by tu bola skôr snaha ich vyňať z celého toho postupu, než ich do neho zahrnúť. Aspoň ja som to pochopil, ten návrh komisie, že chcú vychádzať z rizika, z analýzy rizika a podľa toho aj v prípade iných liekov, nielen tých na predpis, sa budú uplatňovať určité bezpečnostné prvky. Tie generika, neviem, tie tam nejako osobitne vyčleňovať. Neviem, pani Sklada, keď to som celkom nepochopil. Formulácia komisie sa mi zdá byť dostatočne jasná na tomto mieste. Pretože budú tu istotne lieky na predpis, e, ktoré nebudú ohrozené falšovaním, alebo budú to generíka, ktoré teda budú predmetom falšovania internetový obchod, e, máte pravdu, že je potrebné sa tam venovať. Toto sú skrátka veci, ktoré sa objavujú s technickým pokrokom a musíme sa nimi zaoberať, nemôžeme im zabaviť, nemôžeme ich zastaviť že internet e, bude získavať na význame. Myslím si, že každý pacient, ktorý si nakupuje lieky cez internet, že si každý musí uvedomovať, že je tu určité riziko s tým spojené Myslím si, že sa musíme snažiť robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme reagovali, aby sme poukázali na tieto dodatočné rizika. teda lekárnici, ktorí majú na to e, príslušné vzdelanie, aby sme poukázali na takéto lekárne je dôležité. Ja sám neviem e, navrhnúť nejakú, nejaké riešenie, ale za prehnané považujem to, aby sme komisii nakázali, že e, musí e, na internete tam nejaké, uvrňovať nejaké varovania. Neviem, to by bolo podľa mňa priveľa. Takže toto sú také tri najdôležitejšie body, ktoré z hľadiska našej politickej skupiny sú ešte problematické. Ale inak Mám pocit, že sa do, veľmi rýchlo dopracujeme k dohode. Aspoň takto vnímam z dnešného hľadiska. Ďakujem pekne. Pani Jana Kugakis. Tá tu nie je. Pán Tramopoulos je tiež prihlásený na rečníkov a ten tu je, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rotím si Jitria. Eh, Najprv by som chcel zablahoželať pani spravodajkyni za skutočne vynikajúcu správu, ktorú vypracovala. Naozaj sa tejto téme eh, venovala veľmi obšírne, spracovala ju eh, vynikajúco. To aj nám uľahčí prácu. Väčšina pozmeňovacích návrhov je v poriadku. Ide tam o veci, ku ktorým, eh, s ktorými môžeme súhlasiť. Niektoré body by som však rád spomenul. Myslím si, že v definíciách pojmov je potrebné zdôrazniť, eh, ako to je s tým paralelným obchodom. Čo sa týka falšovaných liekov, treba si uvedomiť, že to má aj ekonomickú dimenziu a že tu nejde o ochranu verejného zdravia. Pani Matias hovorí e, aj, spomína aj príslušné patenty, ktoré je tu potrebné zohľadniť internetový obchod. Tam musíme zabezpečiť e, dobrú ochranu. Návrh komisie e, vlastne e, zohľadňuje tradičný reťazec dodávateľov. My však vieme, že obchod sa stále viac presúva aj e, na internet a v tomto smere je potrebné prijať primerané opatrenia. Ak nebude možné prijať priame opatrenia, je každopádne potrebné minimálne predložiť návrhy na ochranu obchodov cez internet. Čiže mala by sa vypracovať, e, mal by sa vypracovať akýsi e, register internetových spoločností, aby sa vedelo, kto s čím je oprávnený obchodovať. Myslím, že takéto návrhy sa vo všeobecnosti uberajú správnym smerom. Ešte jedna pripomienka. Jednotlivé štáty by mali systematicky navzájom spolupracovať. Aj v rámci Europolu by mali existovať ustanovenia, na zamedzenie obchodovania s liekmi cez e, internet s falšovanými liekmi. Nesmie sa stať, e, že členské štáty nebudú mať e, možnosť ovplyvňovať tento trh s falšovanými liečivami. Sú potrebné jasné definície pojmu falšované liečivo a síce je to potrebné v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie. Toto by uľahčilo spoluprácu medzi členskými štátmi, takže návrh pani Matia sa uberá správnym smerom. Po štvrté vítame návrh komisie týkajúci sa kontrol v rámci celého dodávateľského reťazca a tiež všetkých, e, ktorí sa e, zúčastňujú v tomto reťazci. Je potrebné zabezpečiť, aby existoval akýsi register týchto dodávateľských reťazcov. Pozmeňovacie návrhy 42-43 považujeme za dobré a tiež e, sankcie môžeme podporiť. Ďalší bod. Považujeme za dobré, že tieto falšované pros- e, lie- liečivá nie je možné vyvážať. Čo sa týka zmeny balení, tam je potrebné tiež dbať na bezpečnosť. Ďalej je potrebné zabezpečiť dobrú informovanosť verejnosti, aby verejnosť E, bola informovaná, aby teda došlo k zamedzeniu falšovania. Takže tieto návrhy podporujeme. Považujeme za veľmi dôležité aj ustanovenie upravujúce ochranu údajov o chorých. 28. E, pozmeňovací návrh však akceptovať nemôžeme. Všetky liečiva vrátane generík musia um, mať rovnaké eh, charakteristické znaky. A toto je potrebné zohľadniť v oblasti hodnotenia posudzovania a rizika. A preto by mali platiť tieto bezpečnostné kritéria pre všetky kategórie liekov. Ďakujem pekne, veľa kolegov sa prihlásilo o slovo každý na dve minúty, lebo nebudeme mať dosť času Peter Líze. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručná pripomienka. Musím ospravedlniť pani Kerostet možno u mňa urobiť výnimku, lebo som chcel predniesť aj niekoľko bodov, tie najdôležitejšie z toho, čo by povedala pani eh, Grostet, ako tieňová keď Ak mi to nedovolíte, tak potom by som len svoje. Teda stručne pani Grostet ma poprosila, aby som ju ospravedlnila. Má dôležité stretnutie eh, doma a chcela povedať, že najdôležitejšie, niekoľko najdôležitejších bodov. Diskutovali sme v pracovnej skupine, takže by som si to dovolil prezentovať. Pani Krostad, rovnako ako celá politická skupina PP, si myslí, že to je dobrá správa, dobrý základ pre ďalšiu prácu a v podstate tieto návrhy podporujeme. Pani Grosted spomínal najmä dvojitý právny základ, to podporujeme. Tiež podporujeme presnejšiu definíciu, že tu nejde o, o pirátske produkty. To je dôležitá téma. Ešte dôležitejšia téma je, že lieky môžu byť veľmi škodlivé, e, takéto falšované, a teda by sme požiadali o upresnenie. E, ide o rozšírenie smernice, Eh, a sankcie, podmienovacie návrhy 13, 14. S tými vyslovne eh, súhlasíme a s nimi súhlasí aj tieňová spravodajkyňa. A tiež pozmeňovacie návrhy v súvislosti s internetovým predajom tam teda pani Krosted navrhuje, či by sme pri prechodných lehotách nemohli byť trochu rýchlejší. V IMKO pani Satori, tieňová spravodajkyňa, navrhla, aby sme mali vstup do účinnosti po šiestich mesiacoch. Možno to trochu ambiciozne, ale snad sa nám podarí dopracovať sa ku kompromisu, že by sme sa mohli trochu približiť k IMKU v tejto otázke. A potom, to už spomínala vlastne pani eh, Rotberent, pani Krosted navrhuje, aby sme eh, zaviedli tzv. overboxing, aby existoval všeobecný zákaz otvárania balení, teda toľko mm, k návrhom pani Grosted a tým pádom ukončím to, čo som chcel povedať v mene pani Grosted, lebo sú tam teda rôzne názory, naše názory sa rôzne. Ja osobne som e, trochu kritický k problematike overboxingu, lebo ešte nemáme jednotnú veľkosť balenia, ani si nemyslím, že sa nám to tak skoro podarí dosiahnuť. Takže určite budeme musieť o tomto ešte diskutovať. Čo sa týka internetového predaja, som za všetko, čo povedali už kolegovia, ale doplňam, že Európsky súdny dvor dáva členským štátom možnosť pri, leka, pri lie, teda lieky na predpis vo všeobecnosti zakázať eh, ich predaj cez internet. Možno by sme aj toto eh, mali eh, ujasniť v rámci úvodného ustanovenia, aspoň a posledný môj bod je, že sa musíme veľmi e, snažiť, e, čo sa týka problematiky spätnej dosledovanosti. Áno, ten príklad, ktorý uvádzala kolegyňa Rodberend, je e, dobrý. Ak je nejaká šarža dávka, teda sfalšovaná, treba pacienta informovať. Výrobca lieku Ehm, môže ale aj eh, zneužiť takúto informáciu. Ak teda vie napríklad, ktorý lekár koľko čoho predpisuje, cez akú lekáre nejakým pacientom, tam by sme mali dobré riešenie, nájsť, aby sa v núdzovom prípade dalo aj zatelefonovať, aby nedošlo k narušeniu hm, osobných údajov. To bolo takmer na sekundu presné, 2, min- 2 minúty za pani Grostet a 2 minúty za seba. Antonia Paravanova. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že bude, ty sa musí trošku um, naučiť um, nové mená. Ďakujem pekne Marise za jej vynikajúcu správu. Ehm, pracovala veľmi dobrú prácu z hľadiska takisto rozšírenia právneho základu a takisto aj z hľadiska konkrétnych opatrení predaja liečiv cez internet a takisto, že je potrebné zabezpečiť väčšie vzdelávanie pre pracovníkov. Tri veci. Keď hovorím o internete, Nejde iba o samotný internet, ktorý vlastne predáva výrobok, ale je ten určitý ten nejaký taký z, z, zvyk, alebo proste musí sa nejakým spôsobom dostať ten produkt eh, ku spotrebiteľovi. Čiže keď skús, budete predávať peniaze prostredníctvom DHL a podobne. To sa nedá. Čiže my sme otvorili dvere, my sme sa rozhodli, že budeme môcť predávať extrémne mimo nebezpečné liek, veci cez internet, ako sú liečivá. Teraz sú problémy s tým a ľudia musia vedieť, že je to mimoriadne nebezpečné pre ich zdravie, aby si kupovali e, liečivá, nie len teraz z lekárne, ktoré je tuto niekde za rohom, ale virtuálnym spôsobom alebo z virtuálnej lekárne. Čo sa týka z generík, pretože tie údaje, ktoré máme o generikách, e, tie sa generika menej falšujú. Čiže keď sa rozhodneme, že e, vylúčime odtiaľ pomocné látky, potom, nie, potom ešte menej sa falšujú generika. Je to menej ako 1% zo všetkých falšovaných liekov. Čiže buď e, to bude rovnaké pre pomocné látky ako pre, a, a, ako pre generika, alebo potom to vyhodne celé, pretože v podstate tu je cena výrobku sa z 3 eur zvýši na 4 eur a keby sme mali k tomuto prístup na, na báze hodnotenia rizik, tak určite e, cena je kritérium. A potom posledná vec, ktorá sa týka balenia Myslím si, že musíme to prejednať ešte z hľadiska časového harmonogramu, lebo naša legislatíva sa nedostane zrejme z našej snemovne ešte do troch rokov a národné e, legislatívy potom budú môcť e, všetko musieť prispôsobiť sa, e, si tú legislatíve. A ja som nevidela žiaden výrobok v Európe, ktorý, ktorému napríklad z, bol um, takýmto spôsobom prebalovaný zvonku, teda ten systém overboxing, čiže ja si myslím, že ani auta, ani iné výrobky sa takýmto spôsobom nebali a myslím si, že um, takéto veci sa ešte sú otázkou budúcnosti. Um, predseda, ďakujem pekne, ďakujem pani Parvanová a budem sa snažiť um, vaše meno vyslovovať a ďakujem za pozvanie na kávu. Januš Order. Uh, elnök úr, egy rendhagyó módszer. Pán predseda, a chcem tu použiť takú neobvyklú metódu a rád by som mal k tomu váš súhlas. Rád by som dal pani spravodajkyni, tieňovej spravodajkyni e, otázku a po odpovedi by som teda rád ďalej hovoril, ak je možné. Ale žiaľ, nemáme toľko času, dajte otázku a na záver dostanete odpoveď. Takže dajte otázku a ona na záver vám zodpovie vašu otázku. Takže odpoveď bude len jedno číslo, jedno slovo, to naozaj nepotrvá dlho. Moja otázka znie nasledovne, vie každý z prítomných, aký vysoký je podiel falšovaných liečiv eh, predávaných cez internet. Diskutoval som túto otázku s rôznymi odborníkmi a údajne sa táto, eh, toto číslo pohybuje medzi 80 až 90 percentami, ale poznám aj iný údaj, a to už je úplne iná otázka. E, je, jasný, je dosť isté, že viac než polovica liekov cez internet predávaných e, je falšovaných. Prečo je táto otázka taká zaujímavá? Pani Matias spomínala, že v pôvodnom texte chcem ešte spomenúť, že pán komisár Verheugen vlastne povedal niečo hrozné, a síce koľko liekov bolo e, zahabaných v ostatnom čase. Každopádne teda v návrhu textu komisie nenachádzame jedinú vetu o, o e, tomto predajce z internet a pani spravodajkyňa chce túto problematiku do textu zakomponovať, ale technika, ktorú navrhuje nám náš problém, nevyrieši. Pokúšam sa nájsť riešenie týmto smerom, ako bolo spomínané. Mali by sme upozorniť členské štáty na to, že e, internetový predaj by bolo najlepšie zakázať, lebo toto je e, ten ten najväčší problém a to najväčšie nebezpečenstvo. Ďakujem a slovo má Judith Mekis. Ďakujem pekne. Ja by som chcela vyjadriť eh, takisto svoje komplimenty Marice, za jej správu ktorú vypracovala veľmi dobre, veľmi dobre je to vedecky podložené a takisto má veľmi dobrý prehľad eh, priemyslu aj spotrebiteľov. Súhlasím takisto eh, s tým, že by mal byť na prvom mieste pacient, to musí byť našou prioritou, ale zároveň chcem zdôrazniť aj to, že toto je návrh, ktorý je proti falšovaniu a teda nesmieme toto sletiť zo zreteľa. E, takisto si myslím, že je veľmi dobré, že chceli by sme teda bojovať proti zneužívaniu internetom a takisto aj podporujem to, čo povedal Dagmar Dodd Berend, že mali by sme mať e, zoznam tých bezpečných zdrojov, ale tiež by malo byť povinné, aby sme informovali pacienta o tom existencii tohto zoznamu a aby vedeli, ako to môžu používať, lebo na čo e, je taký zoznam, keď pacient nevie o, o ňom a že na čo to je. Takisto by sme mali mať jasnú líniu medzi liečivami na predpis a na voľnopredným liečivami. A len tie, čo sú na predpis, tie by mali byť predmetom tohto nariadenia. Bolo tu takisto už, bola tu spomínaná aj definícia falšovania podľa VHO teda aká je teda skutočná e, uznávaná definícia falašovaného výrobku alebo liečiva a mali by sme robiť jasný rozdiel medzi e, schválnymi alebo zámernými chybami a výrobnými chybami E, takisto potom sú tu určité veci, ktoré možno, že nesúhlasím celkom. To sú tie mm, bežné inšpekcie alebo pravidelné inšpekcie. Myslím si, že mali by sme mať realistický prístup k inšpekciám. Nemôžeme teda očakávať, že že to sa plní táto úloha, nič sa do Európskej únie nedostane, ale my musíme posilniť systém takým spôsobom, aby sme e, zapojili výrobcov do zodpovednosti za, tú, za ten zdroj, aby oni certifikovali zdroj. Ďakujem pekne. No už e, všetci vieme, e, všetci vieme, aký je veľký je tento problém a No, samozrejme, že toto ešte um, súvisia s generikami. Mali sme podobné problémy minulého roku eh, v súvislosti s Brazíliou a podobne. Čiže musíme samozrejme celníkov do toho zapojiť, eh, pretože eh, o, niektorí musia byť dobre byť schopní rozoznávať falšované od nefalšovaných. Tiež by som chcel povedať, že spravodajkynia mala šťastie, že veľmi dobre, alebo začala spravodajkynia mala šťastie, že bola veľmi dobrá táto správa, len e, v bode 3 Eh, hovoríte, že to eh, nespadá pod otázku duševného vlastníctva, ale nedá sa to celkom oddeliť, pretože keď máte patentový systém, tak sú niektoré čiva, ktoré sú extrémne drahé. A potom samozrejme logika je taká, že z toho človek môže mať veľký profit, keď bude robiť eh, nelegálny obchod s niečím, čo má takúto vysokú hodnotu. Keby sme napríklad reformovali patentový systém, E, napríklad pre niektoré liečiva e, a antibiotika a niektoré e, lieč, liečiva na závažnejšie choroby. Potom, keď zoberete čisto len tú cenovú logiku, čiže zaplatíte za tú drahý výskum a potom by, keby sa zaviedli licencie, tak by si potom každý výrobca mohol túto licenciu zakúpiť a za nižšiu cenu by to mohol vyrábať. Čiže potom by bola znížená ziskovosť pre falšovanie takéhoto výrobku. Čiže ja by som možno, že požiadalo takúto štúdiu štúdiu od komisie, že aký to má dopad um, na cenu uh, z hľadiska toho, keď, uh, keď sa porovnajú tie ceny aj, z, čo súvisí s ochranou duševného vlastníctva a s patentovým právom na niektoré liečivo. Thank you very much. Teda ďakujem pekne. No, keď sa pozriem okolo seba, tak vidím, že všetky hodiny v tomto parlamente idú nejakým nejako nerovnako. Tak teraz eh, neviem, že koľko máme času, tak dám slovo pánovi Týr, Bergevoj z komisie, ešte mám pár minút. Potom ešte Marise Matias na záver niekoľko minút. Eh, a tým by sme asi vyplnili celý tento priestor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pri, teda dodržím tieto 4 minúty a budem stručný. Každopádne Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, pani Matias. Veľmi stručne k tým obsahovým bodom. Navrhované opatrenia v súvislosti s internetom sa uberajú smerom, kde dúfam nebudú žiadne problémy s komisiou a žiadne ďalšie E, opatrenia na harmonizáciu, ak teda už nebudú, potom nebudú žiadne problémy s komisiou. Čo sa týka inšpekcií, chcem podotknúť, že v návrhu správy sa nachádza jeden bod, ktorý má ďaleko siahle dopady a ktorý z aspektu posúdenia rizika je treba zvážiť ešte raz a síce zahrnutie pomocných látok je to predsa len iná riziková skupina ako aktívne účinné látky. Tu by sme mali byť opatrní. K sankciám. Tam by som rád poukázala na to, že Rada Európy sa snaží o uzavretie dohovoru a tieto rokovania už veľmi pokročili a preto musíme byť opatrní v tejto veci, aby sme nevytvárali konkurujúce si právne predpisy v členských štátoch. Potom, čo sa týka definície. liet, účinných látok, posilnených látok. Tam nemáme nejaký problém. Aj čo sa týka bezpečnostných prvkov, tam by sme nemali problém, ak by sme mali rôzne eh, ak by sme teda mali rôzne, pretože by to bolo veľmi komplikované, ak Eh, by sme len robili posúdenie dopadov a ďalej implementácia a tak ďalej, tak ďalej. To by bolo veľmi komplikované. Ku každému bezpečnostnému znaku by ešte eh, bolo potrebné priradiť jeden verifikačný nástroj. To by bolo veľmi náročné. Čo sa týka otázky vstupu do účinnosti, samozrejme všetky opatrenia ochranné by mali čo najskôr vstúpiť do platnosti, ale možno to budeme musieť trochu diferencovať, aby teda bolo možné si zvoliť, aj čo sa týka inšpekcií, reálny horizont. Aj tretie krajiny sa musia pripraviť, ak budeme mať nové predpisy pre dovozy, že pri eh, veľkých sympatiách, aby to vstúpilo čo možno najskôr do účinnosti, musíme zostať realisticky budú to inšpektori nielen za záradu, ktorí budú cestovať po tretich štátoch, ale aj inšpektori členských štátov a musíme teda mm, sa pozrieť na to, či tie zdroje, ktoré sú k dispozícii, postačia na takéto urýchlené prijatie, e, vstup do účinnosti. Áno, máme e, inšpektorov, ktorých tu máme naplánovaných, ale to nie sú inšpektory za Radu Európy takže tam musíme byť opatrní. Sme za prísne kontroly, e, tretie krajiny si musia uvedomiť svoju zodpovednosť, ale vzhľadom na tie veľké dovozy musíme byť realistickí. Takže tým som vyčerpal svoje 4 minúty. Ďakujem za pozornosť. Plne ste boli presní, dodržali ste čas. Ďakujem a slovo má pani spravodajkyňa obrigada, antes de mais, a todos. Four minutes. yes. Uh, obrigada a todos. Claro que em quatro minutos não vou conseguir uh, responder. Ah, ďakujem. Za 4 minúty samozrejme nestihnem zodpovedať všetky otázky. Každopádne teším sa, pretože som nadobudla dojem, že eh, do veľkej miery máme rovnaký názor na e, jednotlivé body. O niektorých bodoch budeme musieť ešte hovoriť trochu do detailov. Vidíme, v čom sú rizika. To tu tiež bolo spomenuté, takže Niektoré veci si budeme musieť ešte presnejšie pozrieť, analyzovať, ich budeme ešte diskutovať a ja som zvedáva na pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené. Boli tu spomenuté bezpečnostné prvky, e, inšpekcie sa tu spomínali. To sú teda všetko body, kde sa asi ešte bude musieť diskutovať. A ja určite ešte budem mať príležitosť venovať sa pozmeňovacím návrhom v, podľa tých možností, ktoré sa nám teraz núkajú e, na základe Lisabonskej zmluvy. No a posledná pripomienka. Ako som už povedala, mm, nemôžeme tu hovoriť o nejakých veľkých názorových eh, nezhodách. Veľmi sa teším, že eh, komisia tiež eh, chce do návrhu zakomponovať predaj cez internet. To bol návrh, ktorý mi veľmi leží na srdci, takže tento prísľub ma veľmi teší v súvislosti s týmito inšpekciami a v súvislosti s tými možnosťami, ktoré v tomto smere máme. Takže ako som povedala, že nemám teraz čas ísť do detajlov vo všetkých bodoch, ale komisia a členské štáty by sa mali dohodnúť, aby sme teda vyriešili otázku tých tretích štátov. O tom sa tu dnes ešte nehovorilo postačujúco. Takže toľko. Máme teraz nový základ pre ďalšie rokovania. Mm, sú to veľmi zaujímavé body na diskusiu a môžeme pokračovať v práci, aby sme sa dostali o krok ďalej v jednotlivých oblastiach, napríklad čo sa týka tých bezpečnostných prvkov. Takže toto bude potom Mm, vo väčšej miere odzrkadľovať reálnu situáciu a všetky údaje, ktoré máme doteraz k dispozícii, keď ich zatiaľ nie je až tak veľa. Toľko zatiaľ z mojej strany. Teším sa na ďalší postup a na ďalšie pripomienky od jednotlivých politických skupín, aby sme videli, kde ešte je potrebné ďalej diskutovať. Ďakujem pekne. Leota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 9. február 12 hodín. Hlasovanie v apríli. Tým pádom e, končím dnešné zasadnutie. Zajtra o 9.00 sedia koordinátory. Plénum sa e, začne o